So, good morning, ladies. Dobré ráno, dámy a páni. Keďže pán predseda López eh, Agier eh, je teraz na inej schôdzi a ostatní podpredsedničky alebo podpredsedkovia nie sú prítomní, požiadali ma, aby som sa ujala mm, predsed, úlohy predsedníctva do 10. hodiny. Eh, milí kolegovia, ako zrejme viete, výbor pripravuje e, správu z vlastnej iniciatívy v súvislosti e, s súčasným stavom, e, pokiaľ ide o delegované a vykonovacie akty. To je mimoriadne dôležitá záležitosť pre náš výbor, pretože rada a častokrát, žiaľ, aj komisie nie sú príliš naklonení, častokrát sú proti delegovaným aktom a jediný postup, kde naozaj máme čo povedať, E, v porovnaní s vykonávacími aktmi. To je ten delegovaný akt. Dnes si vypočujeme od e, e, našej spravodajkyne pani Monikovej, Moniky Flašekovej Beňovej názor ohľadom návrhu stanoviska a potom by som odovzdal slovo ostatným členom, ktorí si budú to prijať. Pani Flašeková Beňová, nech sa páči, máte slova. Pani predsednička, milé kolegyne, ako už povedala pani predsednička, táto správa má vysokú politickú dôležitosť, pretože záležitosti ako rozhodnutie vyčleniť 50 miliónov eur, ktoré majú byť využité na národné PNR systémy, alebo rozhodnutia, na základe ktorých príslušníci tretich krajín potrebujú víza pri cestovaní do šengenského priestoru, patria k tým, ktoré sú príjmané práve formou vykonávacích alebo delegovaných aktov. Tri roky po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy zostávajú problémy týkajúce sa spôsobu, akým sú prijaté niektoré rozhodnutia, rozhodnutia, o ktorých často možno povedať, že sú politickými rozhodnutiami, ale u ktorých parlament má len malý alebo žiadny vplyv. Na základe toho sa výbor Júri rozhodol vypracovať z vlastnej iniciatívy správu v snahe zhodnotiť situáciu a zistiť, kde je potrebné vykonať nápravu. Články 290 a 291 zmluvy o fungovaní Európskej únie, vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy, stanovujú delegované akty a vykonávacie akty, nahrádzajúc pôvodný komitologický postup. Logika týchto článkov a systém príjmania zákonov v Európskej únii spočíva v základnom právnom akte spolu zákonodarcov, to znamená, Európsky parlament a Rada by mali rozhodnúť o všetkých podstatných prvkoch tohto aktu. Všetky kľúčové body právnych predpisov musia byť obsiahnuté v právnych predpisoch. Avšak niektoré menej podstatné prvky právnych predpisov, <clears throat> tie, ktoré nemusia byť zásadné pre existenciu právnych predpisov, ale ktoré spadajú do úvahy pri voľbe politických možností spoluzákonodarcov, zákonodarcov, môžu byť delegované na Európsku komisiu. Komisia môže potom neskôr navrhnúť delegovaný akt, ktorý sa vzťahuje na tieto menej podstatné prvky. Každý takýto delegovaný akt podlieha dohľadu zo strany spoluzákonodarcov. To znamená, že ako Európsky parlament, tak aj Rada majú právo veta delegovaného aktu predloženého komisiou. V ostatných prípadoch, kedy sa vyžadujú jednotné podmienky, potrebné pre vykonanie právnych predpisov, tieto podmienky sú stanovené vo vykonávacom akte za normálnych okolností prijaté komisiou a predložené kontrole členských štátov. Tieto vykonávacie akty môžu byť použité iba tam, kde je potrebné stanoviť jednotné podmienky pre vykonávanie právnych predpisov. Z pohľadu nášho výboru, z pohľadu LIBE, rozlišujeme tri špecifické body, na ktoré vo svojom stanovisku upozorňujem. Prvý sa týka bývalého tretieho piliera. Toto ešte zahrňa niekoľko aktov, ktoré neboli zmenené od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti. Takéto staré akty sa nevzťahujú na nové hierarchie noriem stanovených podľa Lisabonskej zmluvy. Zavedenie starých právomocí sa teda stále riadi komitologickým postupom, v ktorom Európsky parlament neuplatňuje práva, ktorému boli poskytnuté na základe Lisabonskej zmluvy, a to najmä vo vzťahu k delegovaným aktom. Je dôležité venovať pozornosť problematike tretieho piliera. Musíme vyzvať komisiu, aby predložila návrhy, aby tieto tzv. staré akty zosúladila s Lisabonskou zmluvou. Nebude to jednoduché, musíme sa venovať každému jednému tzv. starému aktu osobitne a diskutovať o povahe rozhodnutia, ktoré je potrebné prijať. Druhý bod, ktorý je veľmi významný pre LIBE, pre náš výbor, je až príliš často rada a je, že až príliš často sa rada a komisia vyslovujú proti našim pozmeňovacím návrhom v prípade delegovaných aktov, aj keď je jasné, že kritéria pre používanie delegovaných aktov sú splnené, pôsobnosť delegovaných aktov je veľmi široká, ale rada a veľmi často aj komisia proti týmto e, vystupujú, pretože nechcú, aby bol parlament zapojený do dozerania na delegované možnosti, ktoré patria do delegovaných aktov. Dávajú prednosť tvrdeniu, že všetky záležitosti môžu byť riešené v rámci vykonávacích aktov, v ktorých úloha parlamentu je iba formálna v zmysle pohľadu nezúčastneného pozorovateľa. Som preto presvedčená, že niektorí z našich kolegov, ktorí boli alebo ktorí sú spravodajcami vo veciach spolurozhodovania, môžu sa potom s nami podeliť aj o svoje skúsenosti z rokovaní s radou a komisiou týkajúcich sa používania delegovaných aktov. Tretí bod, ktorého sa dotknem vo svojom stanovisku, je špecifická situácia vo vzťahu k finančným programom v rámci viacročného finančného rámca. V súvislosti s týmito programami nám bolo poskytnuté stanovisko konferencie predsedov, ktorá vyžaduje, aby sme jednoznačne stáli za vydávaním delegovaných aktov. Avšak Rada a Komisia majú veľmi odlišné názory a vyslovujú sa rozhodne proti používaniu delegovaných aktov v týchto programoch. Som presvedčená, že my ako poslanci Európskeho parlamentu sme zodpovední voči našim občanom a voličom za to, akým spôsobom je nakladané s finančnými prostriedkami v Európskej únii. Aby bolo možné zabezpečiť, že financie sú využívané v súlade s politickými prioritami, na ktorých sme, v rámci, na ktorých sme sa v rámci trialógu dohodli, potrebujeme delegované akty vo finančných programoch a to je najmä prípad v súvislosti s ročným alebo viacročnými pracovnými programami, ktoré majú byť vypracované v rámci týchto finančných programov. Toto sú body, ktoré uvádzam vo svojom stanovisku. Návrh pracovného dokumentu od pána spravodajcu výboru Júri bol sprístupnený len v priebehu uplyn- niekoľkých uplynulých dní preto budem pozorne sledovať tento pracovný dokument a neskôr návrh správy vo výbore Júri v snahe zistiť, či by niektoré ďalšie body mali byť vypracované v našom vlastnom stanovisku a prípadne predložíme pozmeňovacie návrhy spôsobom, ktorý tomu zodpovedá. E, v tejto chvíli však rada privítam pripomienky či už tieňových spravodajcov alebo ostatných kolegov k tejto problematike a samozrejme sa k tomu vrátime aj v následujúcich týždňoch a mesiacoch. Potrebujeme totiž, aby diskusia prebiehala kontinuálne, keďže je nesmierne dôležitá aj pre náš výbor. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem pekne. Now I would like to open the... A teraz by som rada otvorila diskusiu. Pokiaľ by eh, niekto eh, chcel sa viedriť. Pán Melo, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja by som e, rád položil jednoduchú a krátku otázku, ak dovolíte, ktorá súvisí s kontrolnými mechanizmami. Nepočujeme veľmi dobre rečníka, pretože nemá mikrofón blízko svojich úst. Ide tu o nové nariadenie, Dobre, tak začnem ešte raz pre istotu. Prišiel som, eh, až keď eh, pani kolegyňa už eh, sa blížila ku koncu svojho úvodu, preto neviem, či sa vyjadrila k tejto konkrétnej veci, na ktorú sa chcem opýtať. Moja otázka sa týka toho, ako to vyzerá s kontrolnými mechanizmami a právami ktoré sú naplánované pre radu a parlament, tak aby informovali o činnosti výborov, ktoré vyplývajú e, z zastúpených členských štátov. Ide o nariadenie 182 romeno 11. Mohli by sme v budúcnosti sa snažiť zabezpečiť, aby komisia nepristupovala k delegovaným aktom ako k vykonávacím aktom. Ide tu o to, že e, sa môžu blokovať niektoré právne akty a komisia môže zadržiavať niektoré právne akty, môže ich stiahnuť alebo ich môže meniť. Parlament musí mať možnosť vyjadrovať sa k takýmto úpravám. Teda chcel by som sa opýtať na kontrolné mechanizmy a zaujímalo by ma, ako sa to bude v budúcnosti riešiť e, okrem tohto stanoviska. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme pekne. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Zasa, že nie. Takže dáme slovo opäť spravodajkyni. Nech sa páči. Thank you very much, Madam Chair. Uh, ja už som to spomínala vlastne v predstavení tej správy, že e, náš výbor určite bude dávať stanovisko, ktoré bude v kontexte toho, čo ste spomínali. E, že častokrát dochádza k tomu, že parlament je vy, vynechávaný a že komisia zadržiava takéto správy. my budeme teraz čakať na to, čo predloží správodajca Júri a ak tam nebudú uvedené tieto opatrenia, tak určite ich my dáme v našom stanovisku ako naše návrhy. Thank you so much for... Ďakujeme pekne. Ďakujeme za odpoveď na otázku. A druhá výmena názorov prebehne neskôr. Ešte nemáme presný e, dátum, nemáme ani stanovenú lehotu na prekladanie pozmeňovacích návrhov zatiaľ. Navrhujem, aby sme teraz e, si dali krátku prestávku, pretože pani Natáša Pircu Musar tu zatiaľ ešte nie je. Teda navrhujem prerušiť schôdzu do pol desiatej. 5 minút si dáme krátku prestávku. Eh, Drahí kolegovia, dobré ráno. So this morning we're going to listen to the... Vypočujeme si dnes do poludnia prezentáciu tretej inšpekčnej správy spoločného dozorného orgánu Europolu o vykonávaní dohody TFTP, teda o sledovaní financovania terorizmu, ktorú um, vydal spoločný dozorný orgán v marci minulého roka. Prednesie nám to nová predsednička spoločného dozorného orgánu, pani Pirce Musarová. A zároveň vám blahoželám k vymenovaniu do funkcie novej predsedničky. Tešíme sa na spoluprácu s vami bez nejakých ďalších e, zdržiavaní vám dávam hneď slovo. Už sme dostali k dispozícii tie predbežné závery vašej správy a veľmi si teraz radi vypočujeme vašu prezentáciu. Ďakujem. Volite, da sa vám zachválim osobno za čestitko. Res... Chcela by som sa vám osobne poďakovať e, za toto blahoželanie. E, zvolili ma za predsedničku spoločného dozorného orgánu Europolu a pred mesiacom a pol. Predtým som vykonávala funkciu podpredsedničky. Teraz som teda prvýkrát eh, tu medzi vami na tomto fóre. Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie. Dúfam, že eh, prezentujem túto našu správu kvalitne. Eh, čakám predovšetkým na vaše otázky. Dúfam, že budem schopná odpovedať na vaše otázky. Funkcia spoločného dozorného orgánu Europolu je zameraná predovšetkým na skúmanie toho, či Europol spracúva osobné údaje a nakladá s nimi v súlade s európskymi predpismi. Jedna z našich hlavných úloh je e, skúmať, či údaje z Európy USA sú eh, spracúvané v súlade s dohodou TFTP. Už sme vykonali tri takéto inšpekcie a dnes eh, som prišla medzi vás, aby som vám predložila tretiu takúto správu. Budem eh, relatívne stručná vo svojej prezentácii, pretože druhú správu ste dostali a nemám k nej príliš veľa čo dodať. Čo sa týka tejto druhej správy, iste viete, že sa ešte stále diskutuje medzi USA Južnou Európou a spoločným dozorným orgánom, či naša druhá správa, ktorá ešte stále, stále je tajná, sa môže sprístupniť vám, výboru LIBE a aj verejnosti. Chcela by som e, spomenúť, že v Slovinsku mám na starosti prístup k verejným informáciám. Ja ako spolnomocníkyňa pre prístup verejnosti k informáciám k osobným údajom. Som veľmi dobre oboznámená s predpismi, ktoré platia v oblasti transparentnosti v jednotlivých členských štátoch. A to platí aj pre európske predpisy tejto oblasti. Dovolte mi, aby som teraz predniesla svoj osobný názor k tejto veci. Vôbec nie som spokojná s tým, že naša správa ešte stále nie je sprístupnená verejnosti jednou z mojich eh, prvých úloh, ktorú som si stanovila, keď som nastúpila do funkcie pred mesiacom a pol, bolo dotiahnuť celý tento proces až do konca a spoločne s kolegami v spoločnom dozornom orgáne, aby sme rozhodli o tom, ako pristúpime k tomuto dokumentu, či ho sprístupníme verejnosti alebo nie. Ak máte k tomuto nejaké otázky, veľmi e, rada na ne odpoviem neskôr. Ešte by som sa vrátila, ak dovolíte, k pôvodnej téme, k tej druhej správe. Vtedy sme sa vyjadrili, že USA svoje požiadavky v súvislosti s dohodou SWIFT, ktorá sa vzťahuje na odovzdávanie osobných údajov, e, bude spracovať, respektíve musí dodržiavať e, pravidlá, ktoré stanovuje táto dohoda odôvodnenia, ktoré sa predniesli, sú príliš krátke, nie sú dobre štrukturované a to je náš hlavný bod kritiky. Odliadnúc od ostatných bodov kritiky v druhej správe, konštatujeme, že dohoda SWIFT na základe rozhodnutia Europolu ešte stále povoluje e, sprístupňovanie e, údajov, ktoré sa zhromažďujú v tretej správe. K tomuto nedodávame nič nové. Môžem skonštatovať e, s veľkou spokojnosťou, že USA e, naše odporúčania z tejto druhej inšpekčnej správy dodržiavajú, že ich požiadavky sú lepšie odôvodnené a vysvetlené, že sprístupňujú viac informácií, ktoré potom Europol overuje pri odovzdávaní údajov. Teda tu je potrebné povedať otvorene, že sme dosiahli pokrok, ale záver je taký, ako aj v prípade druhej správy. Pri tejto tretej inšpekčnej správe sme narazili na múr a zistili sme, že princíp proporcionality sa nedodržiava z Európy prostredníctvom SWIFTu sa ešte stále presúvajú údaje priamo ministerstvu financí USA. Musím vám povedať eh, celkom otvorene, eh, že moja duša právničky tým trpí takýmto dianím. A to sa týka aj dohody TFTP. Aj tu je princíp proporcionality zakotvený to znamená USA, v zásade by mali žiadať iba o tie údaje, ktoré sú absolútne nevyhnutné na to, aby mohli vysledovať buď USA alebo príslušné orgány, tak aby mohli plniť svoje úlohy tak, ako je to nevyhnutné v demokratickej krajine. Všetci viete, že ako to funguje, zaoberáte sa e, ľudskými právami, viete, čo v tejto súvislosti znamená takéto e, posúvanie údajov aj v súvislosti s Európskym dohovorom o ľudských právach. E, teda naozaj len to, čo je úplne nevyhnutné. Rozhodne nie všetko. Nikto ma nemôže presvedčiť, že je úplne nevyhnutné odovzdávať úplne všetky údaje každý jeden mesiac. Vážený poslanci, e, takýto postup nemá absolútne žiadne výnimky. Každý jeden údaj sa e, zasiela každý mesiac. Každý, e, celý priebeh každého jedného dňa je pokrytý a tieto údaje sa potom uchovávajú 5 rokov v USA. Ja som s netrpezlivosťou čakala na prvú správu o dohode TFTP, ktorá v auguste sa sprístupní vám, v Európskom parlamentu a Európskej komisii, pretože táto dohoda TFTP stanovuje trojročnú lehodu, ktoré ktorej musí Europol a USA informovať eh, o tom, čo sa deje s týmto údajmi a aké kroky eh, sa môžu prijímať na základe týchto informácií. A ešte jeden údaj, možno už o tom viete, dohoda TFTP sa podpísala aj preto, aby sme zabezpečili akúsi formu reciprocity. Teda ak my zasielame USA údaje, očakávame, že aj oni nám sprístupnia isté údaje, ale v tejto oblasti vidíme, že sa deje niečo iné. Viete, ako často Európa požiadala od USA o údaje iba raz. Povedzte mi, či sa nám e, nedarí bojovať proti terorizmu, alebo či dodržiavame princíp reciprocity, či ho nedodržiavame. alebo či USA žiadajú údaje aj v prípadoch, ktoré nie sú úplne odôvodnené v oblasti boja proti terorizmu. Nechávam túto odpoveď zatiaľ otvorenú. Týmto sa dostávam na záver svojej krátkej prezentácie. Som ochotná odpovedať na vaše otázky samozrejme. Možno, ak dovolíte, ešte úplne na záver. Aj v našej tretej správe konštatujeme, že tu ide o politické rozhodnutia, že tu právo už nemôže zohrávať úplne svoju úlohu, že tu narážame na hranicu, ktorá sa volá politika. A vašou úlohou ako poslancov je vyjadriť sa k tomu, keď e, dostanete k dispozícii správu v auguste, musíte sa vyjadriť k tomu, či dohoda TFTP je ešte stále hodná zachovania, alebo či je potrebné ju zmeniť, alebo či odsek 3 by sa mal zadefinovať presnejšie. V tejto chvíli sú tam stanovené paušálne údaje, ktoré sa zasielajú um, členským štátom. Týmto vám chcem vyzvať aj komisiu. Ja ako predsednička spoločného dozorného orgánu môžem povedať, že budeme musieť urobiť napokon politické rozhodnutie, či to je priateľné alebo nie. Ak sa ma opýtate na môj názor právničky, podľa mňa správneho hľadiska to nie je priateľné. Toľko na úvod, ďakujem za pozornosť. Um, Ďakujem pekne. Ja som si s veľkým záujmom prečítala správu. Sledujem eh, túto tému od samotného počiatku. Ešte sa vyjadríme neskôr po tom, čo prednesú svoje názory kolegovia, ale bude jedna poznámka hneď na úvod. Keď sa pozeráme eh, na eh, sálu a teraz sa obraciam na tých, ktorí tu nie sú, podľa mňa je naozaj zarážajúce, že neustále upozorňujeme na to, ako v prípade dohody SWIFT sme poprvýkrát využili právomoci Lisabonskej zmluvy a teraz máme povinnosť preskúmať dodržiavanie tejto dohody a nikto tu nie je. Myslím, že Európsky parlament jednoducho nepristupuje k svojim povinnostiam dohľadu dostatočne seriózne, musíme si to kriticky priznať. Vrátim sa k obsahu tejto správy a dohody neskôr. Vidím, že sú tu dve prihlášky do diskusie. Najskôr e, pani Sipel, nech sa páči, a potom pani Weber. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem aj ešte pani predsedajúca. Musíme pohľadať e, slovinský kanál tlmočenia. Okay, go ahead. <laughs> okay. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj za ten krátky úvod správe. Aj mňa trošku uh, hnevá aj um, to, ako sa um, zmenil uh, ten pôvodný veľký záujem nášho výboru o túto tému a napokon to vyzerá tak, že uh, tie hlavné body, ktoré sú uh, Ehm, pre nás v parlamente je dôležité od samého počiatku, sa nedodržali a už vôbec nie k našej spokojnosti a že e, na rozdiel od toho, čo sa v správe popisuje, sú aj ďalšie body, ktoré kritizujeme a ktoré e, neprebiehajú súlady s pravidlami. Myslím, že od samého počiatku sme sa dohodli na tom, aby sa hľadalo riešenie do ktorého by sa zapojili všetci aktéry, aby sme zabezpečili, že prenos e, týchto masových e, údajov sa bude obmedzovať. E, to bolo od samého počiatku ťažké, pretože my sami sme nedokázali vyfiltrovať žiadne údaje. Komisia nie je ochotná prekladať návrhy toho, ako by sa to mohlo poňať. A otázka masových údajov je problematická, pretože tu vidím problém v tom, že mnohé údaje neprinášajú väčšiu mieru bezpečnosti. Je zložité eh, získať presný prehľad o obsahu týchto údajov a v zásade napriek eh, európskemu pozorovateľovi, ktorý pôsobí na ministerstve financí USA, nemáme presný prehľad eh, o tom, ako sa nakladá s týmito údajmi. Ešte by som chcela poukázať na to, že ma hnevá to, že na jednej strane komisia hovorí, že všetko prebieha e, správne a potom sú tu e, odporúčania, ktoré sa presadzujú, a aplikujú, aj keď komisia nám tvrdí, že dohoda sa dodržiava, že e, prebieha v poriadku. Ja sa potom pýtam, prečo niektoré dokumenty sú úplne tajné, že nemáme k nim prístup. Za istých okolností by som dokázala pochopiť, že nemusíme E, to sprístupniť všetkým 736 e, poslancom. Nemusíme to dať ani tlačiť hneď zajtra, ale že nikto z nás nemá absolútne žiadnu možnosť e, dostať sa k týmto dokumentom. To si myslím prispieva skôr k, k prehlbovaniu nedôvery a, a rôznym dohadom o tom, aké tajemnosti sú obsiahnuté v týchto dokumentoch, že sa nemôžu sprístupniť Európskom parlamentu. Týmto vlastne sa obmedzujú naše možnosti plniť eh, si naše povinnosti a síce sledovať, či sa schválené dohody a legislatívne akty naozaj dodržiavajú. To je eh, v zásade postup, ktorý nemôžeme odobriť a už ďalej trpieť. Ja v tomto smere žiaľ nie som príliš veľkou optimistkou, pretože máme rôzne informácie o tom, ako dobre alebo zle celé, celý tento systém funguje. Už sme zaslali mnoho otázok komisii v tomto duchu ktoré boli v obmedzenom um, rozsahu zodpovedané, povedala by som. Nadobudla som však dojem, že táto dohoda jednoducho nefunguje tak, ako e, sme si tu v parlamente želali. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalej pani Weber a, pon, a potom pán Triana Filidis. Ďakujem. Ďakujeme aj vám, a pani Pirce Musarová za vašu prezentáciu. Myslím si, že to najdôležitejšie, čo si odnášam z toho, že sme odhlasovali túto dohodu, je, že už nikdy v budúcnosti e, nebudem hlasovať s nádejou, e, že sa stane zázrak. Zdá sa že totiž, že zázraky sa nedejú. Práve naopak. Veci sa vyvinuli tak, ako sme sa niektorí obávali, že sa vyvinú. Myslím, že to jediné pozitívum tejto dohody je v tom, že sme mali možnosť presvedčiť sa, že spoločný dozorný orgán Europolu e, pracuje veľmi korektne a správne a taktiež s veľkým potešením s vami spolupracujeme a počúvame vás. E, okrem toho však musím povedať, že nemôžem vyčítať Spojeným štátom americkým to, že žiadajú čoraz viac údajov. Robia si len to, čo chcú. A kým vidia, že naše dvere sú úplne otvorené, dokonca ešte otvorenejšie, ako pôvodne očakávali z ich pohľadu, vlastne to ani nie je žiadne zneužívanie možnosti. My máme eh, už dlhodobo problémy s našimi, našimi vlastnými orgánmi, pretože ak vy poviete, že Európa žiadala iba jediný raz eh, o údaje, tak e, sa mi to ťažko verí. E, podľa mňa žiadame údaje o mnoho viac, ale e, robíme tak iným spôsobom. To, že sa tieto údaje ukladajú v počítačoch na dlhé obdobie, podľa mňa úplne prekračuje možnosti nášho chápania. Mám jednu možno takú skôr retorickú otázku. Tá sa týka toho, keď vás počúvame, ako nám popisujete vašu prácu, že ste vypracovali správu na úrovni dozorného orgánu a ďalej príde pán Wainwright a povie nám niečo úplne iné. Bolo by podľa mňa zaujímavé počuť si stanovisko komisie. Vystúpi komisia v dnešnej diskusii, ale keď poviem komisiu, nemyslím len úradníkov komisie. Isté, že aj oni môžu byť veľmi vysoko v hierarchii. E, keď poviem komisiu, myslím tým komisárku, pretože tu ide o politickú vôľu. A mohla by som pokračovať. Máme našu vlastnú osobu v USA, ktorá má na starosti dohliadať a sledovať, e, ako sa veci dejú. Počuli sme niekedy niečo e, užitočné a dôveryhodné o tejto osoby, ktorá je mimochodom platená z peňazí európskych daňových poplatníkov. Nede tu o obviňovanie e, a obhajovanie, ide tu o to, aby sme diskutovali o téme, ktorá je mimoriadne dôležitá pre nás všetkých. A myslím, že je vrhanie peňazí, keď to budeme vnímať takto jednotlivo a nie celkovo. Mám jednu otázku, dúfam, že to nevyznie príliš e, nezdvorilo, ale zaujímalo by ma, či e, diskutujete s komisiou, s komisárkou Malstromovou o záveroch a o zisteniach vašej správy, ako ona reaguje na e, tieto body. My e, jedného dňa budeme mať zrejme priestor opýtať sa aj na to priamo, aj keď e, zatiaľ ešte nie. Ale Zaujímalo by ma, akú máte skúsenosť vy. Jestli, že vy ste vo funkcii nová, ale e, či už máte nejaké informácie o tom, ako prebiehala komunikácia s komisárkou v tejto veci. Ďakujem. Pán Trenefilidis. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som poďakovať pani Musár za túto skvelú správu, ktorá nám predstavuje situáciu a to, čo sa deje. No a tá situácia sa mi nepáči. Nebudem opakovať to, čo už povedali kolegyne, pretože s tým súhlasím. Ale jednoducho poviem, že moja skupina na základe toho, čo sme si dnes vypočuli, ale na základe toho, čo už sme tušili dlho, tak moja skupina bude pracovať na pozastavení tejto dohody, pokiaľ to bude možné, alebo aspoň na prepracovanie článku 4. Takže sa teším na to, čo nám teraz odpovie pani Musar na tú otázku pani Weberovej, ktorá tu zaznela, či už o tom diskutovali s komisiou a aká bola reakcia komisie. Ale no, v každom prípade naša reakcia je taká, ako som už uviedol. Nepáči sa nám to a budeme pracovať na pozastavení dohody alebo na revízii článku 4. Ďakujem. Ďakujem, pani Bauer. Egy kicsikét furcsa ez a helyzet amiben. Ďakujem za slovo. Takže táto situácia je taká zvláštna, neobvyklá. Hovoríme tu o správe, ktorú vlastne nikto nevidel. A hovoríme tu o kontrole tejto správy. Sme naozaj vďační za, informácie, za informácie, pani Mušar. Zaznelo tu dosť otázok, ja by som tiež chcela položiť otázku. Pani Mušar povedala, že princíp primeranosti tam bol poškodený. A menovala príklad. A síce ide o to, že Spojené štáty masovým spôsobom získavajú údaje a Európa nie. Sú tu ešte ďalšie príklady narušenia princípu proporcionality. To je moja otázka. A je eventuálne potrebné tento program pozmeniť? Pokiaľ som to správne pochopila, tretí bod zmluvu, zmluvy nie je v poriadku. Akým spôsobom, do akej miery sa to musí zmeniť? Ďakujem. Ešte niekto ďalší sa chce prihlásiť do diskusie? Nie? Dobre, takže dve otázky pani Bauer, na to odpoviem sama. Dokument tentokrát nie je tajný, bol publikovaný a rozoslal ho sekretariat, ale bol veľmi krátky, len dve alebo tri strany, takže aj máte k dispozícii. No a ďalej, na základe zmluvy a v tejto súvislosti sme diskutovali aj o Swifte. My môžeme požiadať komisiu o pozastavenie rokovania o tejto zmluve, ale komisia nás nemusí počúvať. Takže hneď po tom, čo sme podpísali tie vybodkované riadky, tak sme im dali všetky právomoci. Môžeme ich vyzvať, aby pozastavili zmluvu, ale nie je to v našich rukách. No a predtým, než vyzem, komisia by sa vyjadrila, poviem niečo ešte ja. Pretože toto je téma, ktorú som naozaj pozorne sledovala. Niektorí kolegovia viete, že som sa tiež zúčastňovala na niektorých postupoch. Žiadala som o prístup e, k starším verziám dokumentu, ktoré boli zverejnené minulý rok. My vieme, že spoločnému dozornému orgánu nevyhovuje, že tento dokument bol tajný. No a my nesme, ja si nesom istá, ako to vyzerá s postupmi pri utajení dokumentu, pretože nevieme, z akých dôvodov sa dokument môže označiť sa tajný. Jediný spôsob, akým to môžeme napadnúť, je obratiť sa na súdny dvor. No a ja vám môžem povedať zo skúsenosti, to môže trvať roky a roky. A takto sa predsa nezaistí transparentnosť. No a taktiež, čo sa týka stanoviska Európskej komisie, miesto toho, aby diskutovali z ISB minulý rok, tak jednoducho obvinili niektorých členov týmu, že u nich dochádza ku konfliktu záujmov a to je, si myslím, nepriateľné obvinenie. Takže sa mi nepáči stanovisko No a dúfam, že sa to skoro urovná. Kľúčová téma tu je ale to, že hlavným cieľom, pokiaľ nie jediným cieľom celej tejto dohody, je ukončiť toto masové prenášanie údajov. A nielen, že sa nám nepodarilo dosiahnuť tento cieľ, ale potvrdili ste to, čo my sme dlho tušili, že v podstate tento cieľ je nedosiahnuteľný, pretože e, tieto postupy majú určitý charakter, ktorý k tomu vedie. Takže si myslím, že toto je dobrý dôvod, prečo by sme chceli pozastavenie alebo úplné ukončenie tejto dohody. Takže komisia, konečne nám prosím povedzte jednu vec. Jeden z dôvodov, prečo sme len zdráhavo odhlasovali túto dohodu v parlamente, bolo to, že nám komisia slúbila systém na extrakciu údajov, takže nám slúbili, že do roka po vstupe do platnosti tejto dohody sa ukončí tento masový prenos údajov. Ale kde je ten problém? Je to jednoduchý technologický systém. Keď ho majú Američania, prečo ho nemáme aj my? Na čo stále čakáme? Ešte chcem podať ďalšiu vec. Výbor možno na konci v tejto súvislosti bude musieť rozhodnúť, ale myslím si, že už je čas aby sme dostali od zodpovedných politikov odpovede. Čakám na to, až nám bude môcť odpovedať komisárka a pán Mansovidy by tu mal prísť a zatiaľ to, tá situácia je nedostačujúca. Už sa tu o tom veľa diskutovala. Keby ste videli všetko to lobovanie, ktoré tu prebehlo, aby nás lobisti presvedčili, aby sme túto dohodu odsúhlasili a každý jej pripisuje naozaj veľkú dôležitosť. Dokonca sme boli obvinení, že vytvárame medzery v bezpečnosti. No a my chceme, aby sem komisárka teraz prišla, pretože pokiaľ je jasné, že táto dohoda by mohla byť implementovaná správnejším spôsobom teraz než predtým, ale nezávisla na tom, aká dobrá bude tá implementácia, tak tá dohoda je stále taká istá. A nedosiahli sa v nej ciele, ktoré boli stanovené. Čo sa týka transparentnosti, myslím si, že to je dôležitá záležitosť Celý tento postup utajenia je naozaj veľmi nejasný. Mňa by zaujímalo, prečo naše údaje, moje údaje, vaše údaje sú zasielané masovo do Spojených štátov. A kto vie, možno v budúcnosti budeme mať dohodu s nejakou inou krajinou podobného charakteru. Čo bude ďalej? Možno, že budú aj Rusi chcieť údaje pasažierov. Takže nevieme, čo bude ďalej. No a oni majú predstavu o našich bankových prevodoch, a tá dohoda, ktorú sme podpísali, sa implementuje, ale my nemáme prístup. Ale to nie je nejaká tajná komnata. Toto je právo občanov. Sú to údaje občanov a oni majú právo vedieť, či sa na ich údaje dohliada adekvátnym spôsobom. Takže som naozaj vďačná za to, že ste sem prišli, že ste nám prednesli prezentáciu. A teraz odoznám slovo komisii a dúfam, že dostaneme uspokojivé odpovede ale opakujem, že dúfam, že tento výbor, dúfam, že so mnou budete súhlasiť, že tento výbor by mal naozaj pozvať pani Malström, aby sa sem dostavila nie pána Mansovidyho, ale priamo pani komisárku. A myslím si, že potom by sme mali naplánovať spísanie uznesenia po diskusii s komisárkou. Takže prosím, komisia, môžete sa vyjadriť a potom sa vyjadri aj pani Pirc Musar. Takže pán Lux a pani Malione za komisiu, neviem, kto z vás bude hovoriť. Áno, dobré ráno. Ďakujem pani predsednička za to, že ste mi dali príležitosť sa medzi vás prísť odpovedať na otázky. Ja som len skromný úradník, ale posnažím sa. Myslím si, že sú tu dve rôzne veci, o ktorých sa diskutuje. Jednou z nich je tretia inšpekčná správa je SB, ktorá bola publikovaná pred niekoľkými mesiacmi. A myslel som, že dnes ráno budeme diskutovať o tomto. A sú tu mnohé otázky a záležitosti, než je len celkové fungovanie dohody TFTP. Takže čo sa týka tej prvej záležitosti. Tretia inšpekčná správa. Pokúsim sa tu odpoveď zareagovať na niektoré otázky, ktoré boli nadnesené. Tretia inšpekčná správa posudzuje, hovorí, že Europol e, plní svoje úlohy ako len najlepšie môže. A je to vďaka ľudí, ľuďom z úradu na ochranu údajov, ktorí na to naozaj prísne dohliadajú. Toto je napísané v tretej inšpekčnej správe. A my sme s tým spokojní a taktiež chceme naďalej pracovať s kolegami z úradu e, na ochranu údajov, pretože si myslím, že naozaj prinášajú pridanú hodnotu do celého procesu. Takže my sme na komisii pevne presvedčení, že údaj, ochrana údajov je dôležitá, že sa vykonáva adekvátny spôsob a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s ISB. Taktiež by som chcela využiť túto príležitosť a povedať, že pán Mansur Vizi sa stretol s predsedom výboru pre člen, člán 29 a teraz je tu jasný základ pre naozaj pevnú spoluprácu čo sa týka utajenia záležitosti v súvislosti s druhou e, dohodou alebo druhou správou, takže utajenie prebehne zo strany autora dokumentu Nikto iný tam nič nepodniká. Tá osoba alebo ten orgán sa rozhodne, e, či je to tajný dokument, no a prípadne tajný na úrovni EÚ, takže autor toho dokumentu. V tomto prípade to um, bol spoločný dozorný orgán, SB, nebola to komisia ani Europol, takže toto by ste mali vedieť. No a hneď potom, čo utajte dokument, tak sú tam určité pravidlá na jeho odtajnenie. A zase je to autor dokumentu, ktorý učiní to konečné rozhodnutie. Ale sú tu určité právne e, dôvody, ktoré musia byť zvážené a pravidlá na odstajnenie v tomto prípade narazili na pár prekážok. Napríklad nebola tam žiadna funkčná dohoda medzi Europolom a parlamentom. Toto to všetko skomplikovalo. Ja sám nezdielam eh, klasifikované informácie s ľuďmi, ktorí nemajú bezpečnostnú previerku a nemajú mať prístup k týmto tajným údajom. Takže toto sú tie pravidlá. Takto vyzerajú. No a druhá vec, ktorá je dôležitá, v prípade eh, alebo v rámci výboru boja proti terorizmu, aby ste ostajnili dokument, musí s tým súhlasiť tretia strana, pokiaľ niektoré z tých informácií v, tej dokumen- v tom dokumente patria tejto tretej strane. Takže táto tretia strana musí súhlasiť s ontajnením dokumentu. A v tomto prípade orgány Spojených štátov amerických sa rozhodli tieto údaje neostaniť. Ja vás stručne preruším. To, nehovoríme tu o transparentnosti. Pravidlo je to, že každá každý utajný dokument musí byť odôvodnene utajený. A v prípade celého dokumentu vy hovoríte, že dokument je plný funkčných informácií. Toto nemôže byť pravda. Prepačte, ale bola to JSB, kto rozhodol. My s tým nemáme nič čo robiť. Je to ich inšpekcia, ich správa, no a oni sa rozhodli utajiť túto správu. Je to ich správa. Ďalej. Čo sa týka tých širších otázok, žiadostí, ja rešpektujem váš úsudok, vaše otázky v súvislosti s dohodou TFTP. Ja tu nesom o to, na to, aby som o tom nejak široko rozprával, ale chcem povedať, že posledné stanovisko k účinnosti dohody TFTP sa odzrkadlo v druhej spoločnej správe komisia a amerických orgánov, ktorá bola vydaná minulý rok v decembri. Takže nebola to len komisia, ale komisia, americké orgány a taktiež dvaja zastupcovia e, Úradu pre ochranu údajov z Belgická, z Holandska, taktiež Eurojust. Takže takto to prebehlo urobili sme to tak dvakrát. Diskutovali sme so všetkými aktérmi, s ministerstvom financií eh, Spojených štátov. Takže existuje táto správa, kde sa hovorí, že po vstupe do platnosti dohody, po postupnom zavádzaní zábezpek, už dohoda funguje uspokojivým spôsobom. Takže opäť, nie som to len ja, alebo len komisia. Je to zmiešaný orgán, ktorý to hodnotil a my sme vypracovali stanovisko. Samozrejme sme veľmi bdelí, máme prehľad, stále spolupracujeme aj s Europolom, s ostatnými orgánmi, aby sme dohliadli na to, že naozaj tie zábezpeky budú robustné a spolahlivé a čo týka článku 6 dohody TFTP, hovorí, že komisia môže 3 roky po vstupe do platnosti vypracovať celkové vyhodnotenie e, tejto dohody a to urobíme v lete. Ďakujem. Máte odpoveď na otázku v súvislosti so systémom extrakcie údajov? Áno, ako viete, v júli 2011, len rok po vstupe do platnosti, sme sa pozreli, bo mali sme rok na to, aby sme zaviedli všetky zábezpeky, všetky systémy, ale vykonali sme obšírnu analýzu a diskutovali sme o tom s mnohými aktérmi a vypracovali sme dokument, bolo to znamenie komisie, kde sme predstavili rôzne možnosti na európsky systém. Prebehlo veľké množstvo diskusí, vrátane diskusí v parlamente, na rade, spoločných vyšetrovacích e, spoločných vyšetrovacích jednotkách a tak ďalej. No a bolo vypracované hodnotenie vplyvu, ktoré bolo naozaj veľmi precízne. Hovorili sme o možných nákladoch, modalitách, implikáciách európskeho systému. No a pre vašu informáciu sme vykonali prvú správu hodnotenia vplyvu naše orgány na komisii nás požiadali, aby sme doladili niektoré časti textu, no a tam sa teraz nachádzame. Takže my to tak doladiujeme. tento dokument hodnotenia vplyvu. No a čo sa týka vášho, vašej pozvanky pre pani Malstra, aby sa prišla, tak to je odkážem. Áno, my vás rešpektujeme, my vieme, že nehovoríte sám za seba, ale za komisiu, ale Odpovedali ste na otázku, pretože komisia vypracovala oznámenie na, o vypracovaní spoločného systému, ale tu nejde o extrakciu údajov. Išlo tam o uchovávanie údajov v Európe a to je úplne iný systém, než o ktorom hovorím. Ja hovorím o jednoduchom softvéri, ktorý už využívajú Američania, aby prefiltrovali údaje. My by sme mohli mať rovnaký systém, ale už to trvá tri roky a zatiaľ ho stále nemáme. No a po druhé by som chcela vyjadriť k vašim pripomienkam o e, druhom spoločnom prehodnotení situácie. Vy hovoríte, že ste spokojní, ale myslím si, že nie všetci členovia tohto týmu mali prístup ku všetkým informáciám. Myslím si, že ani nie všetci boli takí spokojní, ako ste povedali. Takže my tu sa tu v podstate len prehádujeme, opakujeme rovnaké argumenty, ale nedostávame od komisie žiadne poriadne odpovede. Ale pani Musár, teraz sa môžete ešte na záver vyjadriť. Eh, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, hvala za... Ďakujem za slovom. Vážené pani, pani poslanci, ďakujem za otázky, ktoré ste mi položili. Ďakujem za zastupcu Európskej komisie. Takže pôjdem po porade. Najprv k tomu, čo povedal zastupca Európskej komisie. Áno. Áno, vy ste zase hodili loptičku na náš dvor. Povedali ste, že sme my utajili ten dokument, ale musím byť úprimná. Som predsedničkou e, tohto orgánu mesiac a pol. A ako členka som sa vždy zasadzovala o tom, že táto správa nesme byť tajná, alebo nie celá táto správa. A pracujem už aspoň rok a pol na JSB a viete, že sú tam zastupcovia 27 členských štátov, a v členských štátoch samozrejme existujú rôzne zákony. V Slovensku máme veľmi kvalitný zákon ohľadom tajných dokumentov, taktiež ohľadom e, prístupu e, k verejným dokumentom. No a ja tu zastupujem alebo chcem sa zasadiť o proaktívnu transparentnosť. Niektoré dokumenty musia byť verejné bez toho, že by o to niekto požiadal. No a keď som sa stal predsničkou ISB, tak moja prvá úloha spočívala v tom, že som sa hneď musela opýtať Europolu, či by tento dokument mohol byť odtajnený. Tento dokument bol vždy tajný, pretože sme využívali údaje, ktoré boli tajné pri našich inšpekciách. No a ja Viem, že kolegovia, ktorí tam vtedy konali, sa pridržiavali európskej legislatívy a hovorili, že keď máte nejaký dokument, ktorého obsah je tajný, alebo ktorého obsahom sú tajné údaje, tak v tom prípade tento dokument musí byť klasifikovaný ako tajný. A to sme aj urobili na ESB. No ale moje stanovisko a ostatných kolegov na ESB je to, podvedla to aj pani Infeld, naše stanovisko je také, že nikdy nesmieme trvať na tom, aby bol celý dokument tajný. Aj čo sa týka prístupu k informáciám verejnej povahy, tak tam existuje niečo ako čiastočný prístup. A teraz budem naozaj úprimná. Ja som samozrejme tú druhú správu celú čítala, ale tam nie, nie je vôbec nič tajné. A pokiaľ by to bolo podľa mňa, tak by táto správa už bola dávno dostupná verejnosti. Ale je to taký začarovaný kruh. Opäť som oslovila Europol, potom som Europol už mal preskúmať ten dokument, aby mohol byť odtajnený, zverejnený. Ale my sme tu tretím partnerom. Europol sa potom musí opýtať člen, Spojených štátov amerických, či môže byť ten dokument odtajnený. No a chodíme okolo horúcej kaše už rok a pol. A ďaleko sme sa nedostali. Takže jedna z mojich prvých úloh ako predsedničky bolo toto vyriešiť. A ja vám slubujem, že sa neprestaneme snažiť a že preskúmame, do akej miery táto správa môže byť verejnosti prístupná. Nie je tu žiadny predom definovaný postup, podľa ktorého by bolo možné už neoznačiť dokument za klasifikovaný. A pokiaľ takýto postup neexistuje, tak musíme dodržiavať všeobecné predpisy. Takže sa musíme opýtať aj tretej strany, čo si o tom myslí. A pokiaľ tretia strana povie nie, nie je to možné, nie je možné odtadniť tento dokument, tak v tom prípade to nie je ale opodstatnená odpoveď, to môžem povedať ako právnička. No aby som chcela vedieť, ktoré odseky presne v tomto dokumente sú tajné. Chcem presne vedieť, kde sú tam tie tajné informácie. Nemôžete povedať, všetko je tajné. ESB a ako predsednička musíme teraz prevziať zodpovednosť a rozhodnúť sa pretože v opačnom prípade je pravdou to, čo povedal zastupca komisie. Čo je tajné? Tak, tam sa musíme pozrieť na to, čo budeme môcť urobiť v budúcnosti a to bude naša úloha, úloha mojich nadriedených. Takže komisia povedala, že dohoda v praxi veľmi dobre funguje, Áno, v praxi to funguje. Všetci dostávame to, čo žiadame. A možno len vysvetlenie k tomu, ako prebieha toto predávanie údajov. Takže Spojené štáty e, vytvoria žiadosť pre SWIFT potom sa to dostane k Europolu, Europol to musí preskúmať a rozhodnúť, či tieto údaje môžu byť vydané alebo nie. Alebo ja takto chápem tú našu dohodu a pokiaľ Europol súhlasí, tak potom sa dostane späť e, do SWIFTu a tam sa odozdajú tie údaje. No a my ako je SB už nemôžeme robiť nič viac. Len to, čo stojí v bode 6 dohody. Myslím si, že niekedy musíme ukázať určitú odvahu. Musíme sa opýtať, prečo vlastne tam máme Europol ako tretiu stranu, alebo je Europol len takým kuriérom pre Spojené štáty. Máme predpisy na to, aby Europol riadne plnil svoje úlohy. A nepochybne Europol odvádza dobrú prácu. Ale o to moja otázka je tá, či Europol preukazuje dostatočnú odvahu pri plnení svojich úloh. Europol je ten, ktorý má právo povedať nie na zaslanie údajov, ale má túto odvahu sa takto zachovať? Alebo je možno určitá časť tej dohody príliš slabá. O tom musíte diskutovať vy. Je dohoda dnes koncipovaná ešte tak, aby my na druhej strane sme nemali žiadnu možnosť, než tu prikyvnúť na všetko, čo príde z druhej strany Atlantiku. Ja chápem, že je to boj proti terorizmu a nechcem mu stať v ceste, ale u nás v Slovinsku sa zasazujem za to, aby policia a tajné služby sa týmto tiež zaoberali. V demokratickom štáte Nemôžeme súhlasiť s tým, aby sa na všetko dohliadalo, ale teraz tu nie som na to, aby som o tom hovorila. Ja slubujem, že na budúcom zasadaní JSB budeme hovoriť o druhej správe a potom sa v budúcnosti dohodneme, ako to bude vyzerať s otajnením dokumentu. Ja veľmi dobre viem, čo to znamená klasifikovať dokument ako tajný alebo povoliť čiastočný prístup k dokumentu. Takýto postup máme aj v Slovensku napríklad. No a potom tu bolo pár otázok zo strany pani Bauer. Pýtate sa, či vám môžem menovať ešte ďalšie príklady v súvislosti s narušením princípu primeranosti. Ešte niečo navyše k tomu, čo som už povedala, ale už nemám čo povedať, pretože my dávame veľa a dostávame málo. Takže to je to najdôležitejšie aj spolu s porušovaním ľudských práv. Pani Bauer, dá sa niečo zmeniť. Ja ako predsednička JSB by som chcela, aby sa zmenila tá časť, kde sa definuje, akým spôsobom presne sa kontrolujú tieto údaje, ako, kde, kedy je možné povedať áno alebo nie. Tá dohoda je teraz taká slabá, že môže byť vykladaná tak, že môže aj škodiť a to my nechceme. Ja ako právnička si e, prajem lex čerta, jasný zákon. Takže neviem presne povedať, ktorá časť dokumentu by sa mala zmeniť. No a ako predsednička SB sa často pýtam sama seba, čo robia Spojené štáty s týmito údajmi. Keď si prečítate TFTP riadne, tak v jednom bode sa hovorí, že je zakázané e, vykonávať e, data mining, ale pokiaľ niekto dostane každý deň veľké množstvo údajov, tak mu nič iné neostáva. No a kolegovia už dvakrát e, prešetrili implementáciu dohody na druhej strane Atlantiku. Pani Sipel, vy ste sa pýtali, či sme hovorili s pani Malstromovou o tejto, dohod- o tejto správe, ale moja odpoveď je nie. My sme s ňou nehovorili a taktiež sme neobdržali žiadnu žiadosť, že by sa chcela stretnúť, takže takúto možnosť sme nemali. Pred e, mesiacom a pol som osobne zaslala list, ešte sme na ňu nedostali odpoveď. Očividne je tam konflikt záujmov a pre mňa to bolo dosť šokujúce. Možno na záver ešte jednu vec. V dohode TFTP na webovej stránke Európskej komisie sa hovorí, že táto dohoda má zaručiť bezpečnosť osôb a osobných údajov občanov Európskej únie. A keď sa ma na to opýtate, tak vám musím povedať, nie, bohužiaľ, táto dohoda nezaručuje bezpečnosť identity a osobných údajov európskych občanov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. V preklade som mm, počula, že dohoda nerespektuje dôvernosť. Zrejme ste e, mali na mysli súkromie. V každom prípade ďakujem veľmi pekne za e, vystúpenie. Som presvedčená, že e, táto diskusia zďaleka nie je ukončená. Kolegovia, máme ešte 5 minút do ďalšieho bodu programu. Navrhujem, aby sme sa prerušili na niekoľko minút a vrátim e, pôst predsedničky pani Bauer.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 Okay, good morning. I would like to suggest... Takže dobré ráno. Navrhujem, aby sme teda mm, pokračovali v našom zasadnutí. Poprosím vás, aby ste sa posadili. So, uh, uh, good morning again. Now... Teraz pekne dobré ráno. Teraz budeme diskutovať spoločne o bodoch 9 a 10. Pôjde o e, spoločnú rozpravu o e, agentúre Europol. Máme tu e, prítomného pani Dmiera. Zároveň budeme mať výmenu názorov s pánom Banfim, rediteľom Cepolum a s Robom Wainwrightom, rediteľom Europolu budeme hovoriť s predsedami eh, správnych rád eh, v súvislosti eh, s návrhom spojiť Europol a CEPOL E, predtým, ako to rozbehneme. Ospravedlňujem sa za to, že nemáme tu viac e, poslancov, totiž súčasne teraz sa hlasuje vo výbore e, Krím, došlo k takému časovému rozporu. Snažili sme sa to vyriešiť, ale nenašli sme alternatívne riešenie. Pokiaľ ide o samotnú záležitosť, pokúsili sme sa to urýchliť. Vieme, že je naliehavá potreba sfinalizovať ukončiť e, e, e, rokovanie ešte pred európskymi voľbami. Dnes máme prvú rozprávu o tejto otázke vrátanie aj záležitosti o možného spojenia Europolu a Cepolu. Chcela by som odporúčiť, aby z hľadiska postupu najprv sme vypočili stručnú E, prezentáciu e, komisie ohľadom samotného návrhu. Potom požiadam e, pána Desa Meira, pána spravodajca, aby vystúpil a predložil svoj vlastný názor. Čo sa týka tohto návrhu, potom by som odovzdala slovo našim e, hostom, pánovi Johnovi Mahonomi, rediteľovi, predsedovi e, správnej rady Europolu, potom pánovi e, Fanningovi, predsedovi správnej rady Cepolu, potom rediteľovi Cepolovi, Cepolu, prepačte, a pánovi Venrejtovi, rediteľovi Europolovi, Europolu aby sa e, viedeli k možnému, e, ohľadom možného e, spojenia. Potom otvoríme rozpravu pre členov výboru a dúfame, že neskôr prídu ďalšie poslanci, poslanci potom, ako sa skončí hlasovanie. Takže v prvom rade poprosíme komisiu, aby vystúpila a priblížila hlavné prvky svojho návrhu. Pani Amici je tu prítomná. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Stení poslanci, dámy a páni, pekné dobré ráno. V prvom rade by som chcel ospravedlniť pána príbera, ktorý nemohol e, sa zúčastniť dnešného rokovania. Chcel by som vám poďakovať za túto možnosť poskytnúť výboru e, prvý e, prehľad podstaty návrhu. Hlavné prvky tohto návrhu sme Mm, predkladali e, teda pani komisárka Malmström predložila členom výboru vtedy, keď sa baleček prijel, Odkedy nadobudla účinnosť Lisabonská zmluva, posúdenie právneho rámcu Europolu sa stalo e, mimoriadne dôležité. Pani Malmströmová e, veľmi citlivo vnímame, vníma výzvu parlamentu a začiatkom roku 2010 jasne povedala, že návrh tohto nariadenia, ktoré sa bude príjmať cestou spolurozhodovania, bude veľmi E, dôkladné. E, budeme e, prihľadať na názory poslancov. Neformálny dialog sa rozbehol, na ňom sa zúčastnili viacerí predstaviteľe tohto výboru, predstaviteľe národných parlamentov, členských štátov EDPS a správnych orgánov, takisto aj odborníkov z Europolu a CEPOLu. Eh, v nadväznosti na výsledky eh, Europolu cieľom eh, komisie hneď od začiatku bola zabezpečiť takú agentúru, ktorá bude viac zodpovedná voči občanom, bude efektívnejšia a účinnejšia. Prvá e, významná inovácia sa týka parlamentnej kontroly. Okrem iného e, sa ráta aj s účasťou národných parlamentov. Poprvýkrát parlamentná kontrola má kľúčový význam z hľadiska zaistenia e, účinnej aktivity v oblasti zabezpečenia práva. Zatiaľ, čo organizácia toho, ako bude fungovať medziparlamentná spolupráca vo vzťahu k Europolu, je to pôsobnosti parlamentu štátov a nie komisie. Európsky parlament a národné parlamenty majú jasnú úlohu v tom, aby zabezpečili e, efektívne plnenie mandátu agentúry, aby fungovala v súlade s príslušným právnym rámcom. Tento návrh obsahuje nasledovné opatrenia v otázke e, e, hodnotenia ex ante kým e, Európsky parlament je rozpočtovým orgánom voči všetkým orgánom únie, navrhujeme, aby správna rada Europolu sa radila s Európskym parlamentom a s národnými parlamentmi, čo sa týka viacročného pracovného programu agentúry. To by malo poskytnúť príležitosť pre strategickú diskusiu ohľadom celkého, celkového smerovania agentúry. Európsky parlament a národné parlamenty budú e, získavať e, neutajované e, hodnotenie hrozieb, výsledky spolupráce s ostatnými partnermi a výsledky strategických analýz cieľov Europolu. Takisto budú dostávať výsledky štúdí, ktoré objednáva Europolu. Vzhľadom na význam poskytovania parlamentu tam, kde je to nutné, komplexný, poskytovať komplexný pohľad, Európsky parlament bude mať možnosť e, e, e, vyžadovať si aj utajované údaje, ktoré správe Europol. Postupy budú definované v rámci pracovnej dohody medzi parlamentom a Europolom. Pokiaľ ide o dohľad ex post, Európsky parlament a národné parlamenty budú dostávať všetky správy o aktivitách, všetky štúdie a hodnotenia, ktoré si objedná Europol. Navyše právomoc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 čo sa týka predvolania e, riaditeľa a e, predsedu e, správnej rady, sa bude rozširovať na všetky parlamentné fóra. Na neposlednom rade riaditeľ Europolu bude podávať správu Európskemu parlamentu o svojej činnosti v prípade, že parlament ho na to vyzve. Druhý cieľ s tým, aby parlament ešte efektívnejšie podporoval činnosť členských štátov, pokiaľ ide o boj Eh, proti eh, trestnej činnosti. Podľa štokholmského, eh, programu Europol by sa mal stať stredom výmeny informácií a analýzy závažnej trestnej činnosti tento návrh posilňuje a vysvetľuje povinnosti členských štátov, čo sa týka poskytovania údajov Europolu. Taktiež ratá so stimulmi, pokiaľ ide o celenú finančnú podporu v oblasti jednotlivých vyšetrení v súlade s tým, čo sa deje v súčasnosti e, v boji proti e, e, falšovaniu. Napokon mechanizmus prekladania správ poskytne EP e, výrečné správy ohľadom objemu a kvality údajov, ktoré poskytujú členské štáty. Avšak samotné údaje e, same o sebe nestačia. A preto tento návrh e, rata s tým, aby sa posilnili analytické schopnosti Europolu na základe novej architektúry správy údajov. A to znamená, že e, e, databázy nebudú vopred definované. Tento návrh podrobne rozpisuje cieľe, na ktoré sa bude, budú spracovať údaje, zdroj informácií a upravuje prístup k údajom. Tento návrh vymenúva kategórie osobných údajov a datových subjektov, ktorých údaje sa môžu zhromažďovať na konkrétne účely spracovania e, nové prostredie umožní Europolu e, zistovať e, prepojenie medzi množinami údajov a tým vytvorí komplexnejšiu predstavu o existujúcich som v stave trestnej činnosti e, takisto e, zníži e, potrebu duplicity pri uchovovaní údajov s tým, aby Europol, sa, aby Europol zvýšil svoju legitimnosť v očiach občanov. Potreba zaistiť aj za ruky správneho uchovania údajov. Napriek tomu, že celkové výsledky sú v súčasnosti dobré, treba vypichnúť určité E, e, prvky návrhu s tým, aby sme zvýšili transparentnosť a právnu istotu. Všetky princípy, e, detailné záruky a postupy v oblasti ochrany údajov sú uvedené v jednom právnom nástroji. Pravidla, čo sa týka ochrany údajov, vychádzajú z nariadenia 45 z roku 2001 ktorým sa riadia všetky inštitúcie agentúry Európskej únie. Zároveň e, vzhľadom na potrebu e, špecificky zabezpečiť e, ochranu údajov v súvislosti s výkonom práva v návrhu nariadenie sa upravuje špecifický autonómny režim pre Europol. Zodpovedn- osoba zodpovedná za ochranu údajov bude zodpovedať aj za túto sféru v E, Europole EDPS e, splňa všetky kritérie nezávislosti podľa judikatúry e, súdneho dvoru. Okrem toho, EDPS má aj vykonovacie právomoce, ktoré zabezpečujú účinnosť dohľadu prístup členských štátov k osobným údajom, ktoré bude správovať Europol na účele operačnej analýzy, bude nepriamy, bude vychádzať ze systému ilustrácia, neilustrácia. E, čiže je možné získať informácie o tom, že určité údaje sú zhodné s tým, čo e, správuje Europol, avšak osobné údaje e, sa poskytnú iba na základe následnej výslovnej požiadavky a za predpokladu splnenia záruk spravidla Europol bude poskytovať e, jednotlivcom e, e, informácie o osobných údajoch tohto jednotlivca, ktoré sa spracovajú. Existujú aj alternatívne postupy na kontrolu legálnosti správania údajov. Každý jednotlivec bude môcť žiadať od Europolu odškodnenia za nezákonné spracovanie údajov, bude môcť E, e, podať žalobu na Europol alebo na členský štát, kde došlo k poškodeniu e, práv práva na zaistenie najvyššej miere ochrany sú zaručené a spracovanie údajov iných osôb ako podozrivých je obmedzené. Týka sa to aj údajov o etnickom a národnom pôvode, nábožensk jazykom, vierovýznaní, eh, politickej príslušnosti, tzv. Mm, citlivých údajov. Eh, eh, zakotvenie Europolu v Lisabonskej zmluve znamená, že už nebude môcť vyjednávať dohody s tretimi krajinami ohľadom výmeny osobných údajov. Avšak Europol bude môcť vymeniať strategické technické údaje s príslušnými agentúrami tretich štátov Avšak osobné údaje sa e, budú môcť odovzdovať e, tretím štátom iba na základe medzinárodných zmluv E, uzavretých e, Európskej únie na základe e, schválenia tohto parlamentu alebo príslušného rozhodnutia komisie, prípadne existujúcich dohôd o spolupráci. Iba v prípade naliehavých bezpečnostných požiadaviek je možné individuálne povoliť zverejnenie alebo odovzdanie osobných údajov. Pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti, tento návrh poskytuje Europolu nové dôležité úlohy v oblasti výcviku e, príslušníkov e, e, orgánov na zaistenie práva to znamená aj e, užšiu väzbu na e, operačnú spoluprácu s policajnými orgánmi e, na oblasť vzdelávania odbornej prípravy, čo je nevyhnutné na dobré fungovanie v praxi. To umožní Europolu poskytnúť príslušné výsledky v oblasti odbornej príprave a o tom komisie hovorí v špeciálnom oznámení prostredníctvom nových, nového odboru e, e, e Akadémie Europolu. Mm, Europol e, z, e, bude e, koordinovať a poskytovať e, odbornú prípravu e, príslušníkom na všetkých úrovniach, nie len pre najvyššie zložky policie, ako je tomu v súčasnosti. Podľa komisie e, všetci príslušníci e, orgánov na presadzovanie práva musia e, e, mať potrebné vedomosti, vrátanie príslušníkov e, e, Europolu, odborná príprava e, príslušníkov policajných alebo colných zložiek, zvýši informovanosť o užitočnosti účinnej cezhraničnej spolupráci v boji proti závažnej trestnej činnosti Taktiež chceme eh, zabezpečiť špecializovanú odbornú prípravu v oblasti prioritných oblastí boja proti eh, závažnej trestnej činnosti, kybernetickému eh, kriminalite, obchodovaniu s ľuďmi s prihľadnutím na potreby členských štátov. A napokon, pokiaľ ide o otázky správy a zodpovednosti, Europol je jednou z prvých agentúr, E, ktorý právny ramec sa prehodnotí po tom, ako Komisia, Parlament a Rada e, schválili spoločný postup e, v lete minulého roku. Príslušné mechanizmy sa prehodnotili v zmysle spoločného postupu. Spomeniem iba niektoré z nich. Zmenila sa skladba správnej rady vzhľadom na nový mandát Europolu. E, správna e, e, rada bude mať pomoc vedeckého výboru, ktorá usmerní činnosť Europolu a zabezpečí maximálne prísne normy kvality a súladu vysokových programov. V súčasnosti iba rada menuje rediteľa a námestníkov rediteľa Europolu podľa návrhu nariadenia Takéto menovanie bude robiť správna rada a je to v súlade s cieľom e, zvýšiť e, zodpovednosť a Európsky parlament bude môcť pozvať kandidátov na post výkonného rediteľa a jeho nástupcov na vypočutie. Som si vedoma, e, že máte iba obmedzený čas. Ďakujem pekne za pozornosť a tým končím svoje vystúpenie. Ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie. Máme menej ako jednu hodinu pre e, e, všetkých e, rečníkov. Okrem toho máme tu aj poslancov. Poprosím vás všetkých, aby ste sa vedrovali stručne. Najprv by som chcela požiadať pána spravodajcu Dimeiru, aby sa ujal slovo a sa viedril úvodom. Ďakujem, pani predsednička. Ale predtým, než sa ujmem slova, by som chcel navrhnúť takú možnosť, že by sme si vypočuli predtým názor rady. Dobre, takže opýtame sa predstaviteľa eh, rady, či e, e, náhodou nechce e, viedriť, kto tu zastupuje radu. Uh, are you willing to take the floor first? Ste pripravení e, vystúpiť najprv e, stručne? E, Ďakujem pekne v mene predsedníctva. By som chcel e, povedať, že dostali sme list e, e, predsedu výboru LIBE. Náš minister dostal list v súvislosti s týmto návrhom. Uvažuje o, možných pripomienkách a skoro vám odpovie o tejto záležitosti. Sa bude rokovať zajtra na zasadnutí výboru CAC a som e, presvedčený, že o tom sa bude rokovať na e, e, zasadnutí Rady pre spravodlivosť vnútro v júni tohto roku. Ďakujem pekne. To znamená, že zajtra budete o tom vedieť viac, takisto aj po zasadnutí Rady pre spravodlivosť vnútro v júni tohto roku. Takže mm, potom by sme mm, odozvali slovo späť spravodajcovi. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Ja teraz urobím taký úvod, stručný. Prvá vec, ktorú by som chcel povedať, je, že je mi veľmi ľúto, že preklad legislatívneho textu do unijných jazykov prebehol včera po obede. A až to na žiadosť No a myslím si, že v takýchto podmienkach je veľmi ťažké dobre pracovať. Chcem povedať, že už dlho pracujeme na možnosti spustenia tejto iniciatívy, ktorá je taká potrebná. Európska policajná agentúra, ako je Europol, by nemala právne podliehať rozhodnutiu rady. A toto už považujem za naozaj právnu krehkosť. A podporujeme legislatívny impuls, ktorý dnes začína, aby nakoniec Europol dostal tú, to, tú šaržu právnu, ktorú si zaslúži. No a tá prezentácia ktorú nám prenesla komisia. Alebo predtým, než budem hovoriť o ďalších otázkach, tak chcem k tomu povedať, že nariadenie má 14 kapitol, legislatívny návrh má 14 kapitol a 79 článkov. Zavádza ako nový prvok, ktorý je polemický, komplikovaný. V kapitole 3 otázku toho zlúčenia. Táto otázka potom bude predmetom ďalšej obšírnej debaty alebo diskusie a bod 10 tejto časti konkrétne je teda najpolemickejší. No a v každom prípade chcem povedať, že by sme mohli zlepšiť legislatívny text v súvislosti s, so správnou radou a výkonným výborom. Toto totiž nie je súčasťou rozhodnutia rady. No a čo sa týka menovania riaditeľa, tak tam parlament, Európsky parlament prirodzene nebude zasahovať do procesu výberu podľa rozhodnutia rady to prebiehalo tak, že sa navrhli tri mená zo strany správnej rady. No a teraz už by sa to zmenilo na jeden návrh. Nebudem hovoriť o pôvode tejto otázky, ale poviem niečo o úlohe parlamentu v tomto celom procese pri menovaní riaditeľa. Takže nebudem hovoriť o postupe výberu. Takže podlieha to parlamentnej kontrole, o tej už sme dlho hovorili a mali by sme vylepšiť legislatívny text, tento legislatívny návrh v súvislosti s parlamentnou kontrolou. Prečo? Aby to bola účinná kontrola, nie je nutne súvisiaca s tým, čo povedala pani Miči o tom ex ante a ex post. Nie alebo to tiež, ale musíme preskúmať presný model v súvislosti s touto kontrolou. Máme tam dve úrovne. Európsky parlament a vnútroštátne parlamenty. A túto otázku budeme musieť ešte vyhodnotiť, aby ten, ta, ten postup bol účinný. Taktiež tu máme určité otázky v súvislosti so zaobchádzaním s informáciami. Táto téma v podstate je zásadná pre prácu Europolu. Príjmajú sa informácie a toto nariadenie, nariadenie dá lepšie možnosti Europolu, aby tieto informácie voľne plynuli ďalej do členských štátov a tieto informácie ktorých účelom je zabezpečiť bezpečnú situáciu, aby e, podliehali určitým zárukám a istotám. Takže myslím si, že je dobré, že sa posilní režim ochrany osobných údajov a poprvýkrát, na rozdiel od toho, čo máme v rozhodnutí rady, sa taktiež berie do úvahy úloha Európskeho úradníka na ochranu údajov. Takže predtým, než začnem hodnotiť pripomienky Európskej komisie, chcem povedať, že som plne k dispozícii kolegom, ktorí sa ujmú úlohy tieňových spravodajcov. A môžeme usporiadať množstvo neformálnych stretnutí, aby sme postupne sa mohli dohodnúť a diskutovať o otázkach, ktoré nás rozdeľujú. A taktiež by som chcel stanoviť taký dočasný horizont, ktorý Europol potrebuje. Mali by sme uzavrieť našu prácu v každom prípade ešte predtým, než sa skončí v súčasné vládne obdobie. Takže tu som plnej dispozícii, budem spolupracovať. A teraz pani Viktória Miči. Chcem vám povedať, že som naozaj rád, že táto pani zastupuje komisiu. Je to naozaj, to, naozaj profesionálna zamestnankyňa, ktorá skúma všetko, čo nás zaujíma, čo nás trápi, pozná Europol a ja som s ňou pracovalo už po dlhú dobu. Čo sa týka toho, čo povedala, najprv právny rámec. Ja tu nespochybňujem pôvod právneho rámca, ale Neviem, budeme spochybňovať články 87 a 88, to je naozaj polemický bod, ale právny rámec je niečo, čo nás naozaj zamestnáva a zamestnávať bude. Súhlasím s pani Miči v tom, že povedala, že je treba posilniť a oživiť parlamentnú kontrolu. No čo sa týka boja proti kriminalite a účinnosti tohto boja a väčšej spolupráce medzi členskými štátmi, to je bod 4, tak to je naozaj potrebné. Musíme posilniť štruktúru Europolu takýmto spôsobom. Musíme vytvoriť štruktúru, ktorá bude právne pevnejšia v súvislosti so získavaním údajov, so zaobchádzaním a ochranou údajov, ktoré sú osobného charakteru. A je treba vytvoriť systém ochrany údajov, ktorý by bol účinný, pevnejší a aby tam boli riadne záruky. A čo sa týka školenia, myslím si, že by som radšej odložil svoje pripomienky až do neskoršej diskusie. Počkáme si na to, čo povie Europol, CEPOL a príslušné správne rady týchto dvoch agentúr. Ale už predosielam, že písomne aj osobne už som povedal, že som proti zlúčeniu týchto agentúr. Avšak, napriek tomu, že som proti tomuto zlúčeniu, tak som pripravený hovoriť a počúvať. Tak, aby tam bola určitá flexibilita a aby sme sa posnažili, o, posnažili posilniť štatutárnu pozíciu týchto dvoch agentúr. No a čo sa týka rady, tak chcem len povedať, že je polutovania hodné, že ste nám povedali tak málo, pretože samozrejme rada nám teraz povie, že čaká na odpoveď od pána Lópeza Aguilar na odpoveď na svoj list a že možno to bude trvať ešte mesiac, dva, tak Bohužiaľ, toto sú veľmi chudobné informácie. A je to naozaj polutovania hodné, pretože všetci vieme, že toto nie je otázka, o ktorej sa bude hovoriť zajtra a na rade JAI. Ale už teraz o tom bude hovoriť zastupca CEPOLu napríklad. Toto všetko sa už skúmalo, zisťovali sa stanoviská členských štátov a my už sme obdržali odpoveď v súvislosti s týmto zlúčením od 16 členských štátov. Takže netreba čakať na zajtra, kým, alebo kým ale pán López Aguilar odpovie na ten list. Ale je treba učiniť určité záväzky v súvislosti s týmto e, legislatívnym návrhom a nestačí povedať uvidíme, možno zajtra. To všetko ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za jednoznačné stanovisko e, k týmto záležitostiam. Je to e, veľmi dôležité vedieť predtým, ako rozbehneme diskusiu. A teraz by som chcela požiadať jedného z našich hostí, pána Johnnyho Mahonyho, predsedu e, správnej rady Europolu. Poprosíme vás, aby ste zhrnuli vaše stanovisko ohľadom tohto návrhu, maximálne 5 minút, potom pôjdeme ďalej. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za túto možnosť vystúpiť dnes pred výborom v súvislosti s návrhom spojiť Europol a CEPOL. I hneď úvodom by som chcel zdôrazniť, že správna rada Europolu síce diskutovala no, o tejto záležitosti, ale nemali sme možnosť urobiť plnohodnotnú diskusiu o návrhu e, komisie. To znamená, že naše stanovisko je iba e, predbežné. Je možné, že e, záverečné stanovisko predložíme v písomnej forme po našom zasadnutí 27. a 28. mája, potom ako budeme mať možnosť to spoločne prediskutovať po zverejnení 27. marca tohto roku, tohto návrhu považujem túto záležitosť. Eh, Taktiež sme eh, rozbehli písomný eh, postup. Začali sme zberať pripomienky v súvislosti z návrhu spojiť tieto dve organizácie na základe 18 stanovísk, ktoré sme dostali. Správna rada nepodporuje návrh spojenia. Uvediem hlavné dôvody delegátov správnej rady. Dve agentúry Europol a CEPOL e, majú e, úplne odlišné mandáty, nie je tu žiadna duplicita. CEPOL E, e, má podstatne širší mandát ako Europol, e, pôsobí v oblasti prevencie trestnej činnosti, zabezpečenie verejnej bezpečnosti práva, zvýšenie vedomosti príslušníkov polícii o, o, inštitúciách únie, o fungovaní poskytovania odbornej prípravy v oblasti demokratických práv a za rúk najmä práva na o, o, o obranu Ehm, odborná príprava v oblasti nevojenských e, kríz. E, existujú, e, to sú iba, i, sú to iba niektoré príklady, ktoré idú na dramat činnosti Europolu, zatiaľ čo e, my e, posilňujeme e, aktivity členských štátov, policajných orgánov a ich vzájomnú spoluprácu v oblasti prevencie závažnej trestnej činnosti, boja proti terorizmu, týka sa to spoločných záujmov v politike Európskej únie a preto sa domnievame, že presun od, odbornej prípravy do pôsobnosti Europolu ovplyvní našu schopnosť riešiť primárne celý Europolu a bude e, e, okrem iného musieť vytvárať e, Centrum boja proti kybernetickej trestnej činnosti, keďže boj proti terorizmu a trestnej činnosti sú v stredobode pozornosti, je možno, že odborná príprava sa bude tešiť menšej pozornosti úlohy E, e, e, správnej rady si vyžadujú špecifické zručnosti. To znamená, že podpora boja proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu odbornej prípravy na druhej strane by mali zostať v oblasti rôznych agentúr spoločný prístup Európskeho parlamentu, Rady a komisii, čo sa týka decentralizovaných agentúr Únii, ráta s tým, že spojenie agentúr pripadá do úvahy, keď existuje určitá e, duplicita úloh. To nevnímame ako e, skutočnosť v prípade Europolu a Cepolu a na základe e, návrhu komisie nezistíme možnosť synergických účinkov v prípade vytvorenia širšej štruktúry. Ehm, niektorí delegáti e, e, zastupujúci členských štátov e, sa obávajú, že spojenie agentúr neušetrí prostriedky. Domnievame sa, že výpočty komisie nie sú dostatočne podrobné a nezohľadňujú dopady nových úloh E, súvisiacich s e, odbornou prípravou. To si bude vyžadovať dodatočné e, ľudské a finančné zdroje. Okrem toho existuje znepokojenie v súvislosti s tým, že nedostatok ľudských zdrojov po spojení ohrozí plnenie úloh Europolu a Cepolu. V súčasnosti ako agentúra EÚ CEPOL celkom dobre funguje a účinne spolupracuje tam, kde je to potrebné s Europolom. Takisto spolupracuje s členskými štátmi a ostatnými organizáciami únie. Eh, navrhované spojenie zniží viditeľnosť CEPOLu pretože eh, to eh, nebude zapadať do politického cyklu. Takisto to ohrozí plnohodnotný policajný koleč a jeho činnosť značná časť aktivity CEPOLu sa e, realizuje spoločne nielen s Europolom, aj s ostatnými e, agentúrami únie, napríklad s Frontexom štokholmský e, program rozlišuje medzi e, dôležitými úlohami e, Europolu v oblasti zabezpečenia výkonu práva a nie v oblasti odbornej prípravy. A preto sa domnievame, že CEPOL by mal zohrovať kľúčovú úlohu pri odbornej príprave policajných dôstojníkov a odborníkov na ochranu hraníc. A preto e, vystáva otázka, prečo do tohto spojenia by sa nemala zahrnúť agentúra Frontex Takisto e, e, mandát Europolu podľa návrhu by nebol v súlade s článkom 88 zmluvy o fungovaní únie, podľa ktorej e, parlament a rada prostredníctvom nariadení budú určovať činnosť Europolu, jeho úlohy a odborná príprava nespadá do tých aktivít i keď e, e, e, spojenie určitých agentúr tam, kde sú možné synergické účinky, prípada do váhy. V tomto prípade je to pochybné. Napokon je dôležité, že nedošlo k konzultáciám zo správnou radou, najmä v otázke spojenia s CEPOLom. Komisia poskytla iba všeobecné informácie ohľadom Eh, navrhovaného nariadenia, predtým ako zverejnila, avšak sa nepýtala na stanovisko správnej rady v tejto záležitosti. Predtým, ako ukončím, chcel by som eh, zdôrazniť, že ide o stanoviska členov správnej rady, ktoré sme dostali v písomnej eh, forme. Zatiaľ sú predbežné, kým sa to nestane predmetom plnohodnotnej diskusii na ďalšom zasadnutí Eh, eh, páči sa mi nápad, eh, aby sme podrobili rovnakému zobchádzaniu Frontex. Pán Fenning, predseda správnej rady CEPOLu, poprosím vás, aby ste sa podelili o svoje názory. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dámy a páni. Správna rada CEPOLu zohľadňuje návrh komisie predložiť konkrétny návrh Združenia CEPOLu a Europolu eh, na 29. zasadnutí eh, riadiacej eh, rady sme skonštatovali nasledovné. Zhrnul by som to do piatich bodov. Združenie CEPOLu a Europolu nebude prospešné, pretože takéto združenie by skomplikovalo spoluprácu s CEPOLom, pričom sieťoví partnery organizujú mnoho spoločných seminárov. Kľúčové kompetencie a štruktúra oboch agentúr a aj siete týchto agentúr na úrovni členských štátov sú výrazne odlišné, najmä čo sa týka riadenia. Ďalej po druhé, navrhované prerozdelenie administratívnych eh, zamestnancov eh, do operačných eh, zón nie je reálne podľa nás. Aktuálne pracovné zaťaženie administratívnych pracovníkov sa bude musieť pokryť v budúcnosti a to nebude zrealizovateľné vzhľadom na aktuálnu pracovnú záťaž, ktorú by mal teda svoje plecia ehm, všetok personála Europol. Okrem toho nie sú žiadne poveryhodné prepočty pridelovania pracovníkov, ktoré by komisia takýmto spôsobom zverejnila. Ďalej po tretie, žiadne ďalšie úspory nákladov v riadecej štruktúre CEPOL už nie sú možné. A e, v minulosti sme e, sa snažili o dosť značné pokroky v tomto smere. Ďalej po štvrté, zvyšujúce sa náklady školiacich e, činností v EÚ čo sa týka činnosti CEPOLu, tie sa organizujú do veľkej miery v členských štátoch. Taktiež sa snažíme znižovať náklady v maximálnej možnej miere a je otázne, také mier organizácia takýchto lokálnych seminárov by sa dala zachovať po tomto združení CEPOLu a Europolu. A po piaté, to, že prebieha spolupráca medzi Europolom a Cepolom veľmi dobre, e, taktiež svedčí a hovorí proti takémuto zlúčeniu rozsiahla koordinácia činnosti CEPOLu, Europolu a taktiež ďalších agentúr EÚ v oblasti bezpečnosti e, zabezpečuje e, du- duplicity. Ďalej to má za následok, že riadiaca rada CEPOLu zaujme stanovisko negatívne k takémuto návrhu zlúčenia Europolu a CEPOLu. Mandát e, riadiacej rady a aktuálny predseda, to znamená ja, chce v budúcnosti zastupovať takúto pozíciu e, na všetkých úrovniach príjmania rozhodnutí v EÚ. Takto to schválila riadiaca rada CEPOL 20. marca v Dubline na svojej schôdzi. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz by som eh, dal slova pánovi Banfimu, ktorý je riaditeľom CEPOLu. Nech sa páči. Pani predsedajúca a vážení poslanci výboru LIBE, dámy a páni. A ja by som eh, sa rád poďakoval eh, za to, že dostávam priestor vystúpiť na tomto fóre a podeliť sa s názorom podeliť sa o názor e, Cepolu e, s vami. V tejto chvíli je veľmi ťažké zabrániť opakovaniu vyhlásení mojich dvoch predrečníkov. E, zobrali mi totiž takmer všetku, všetky náboje, ktoré som chcel predniesť v tomto súboji, tak povediac. Tak ako to už zaznelo, od roku 2010 eh, CEPOL eh, uznáva, že sú potrebné zmeny a my už od roku 2010 eh, tieto zmeny zavádzame do praxe. To zahrania aj znižovanie administratívnych nákladov CEPOLu a to až do výšky 60 Podarilo sa nám zaznamenať tento pokrok tým, že sme znižili počet schôdzi z 5 na 2, ďalej sme e, zrušili niektoré výbory, e, trošku sme to popresúvali, čo sa týka organizácie e, našej činnosti a to viedlo k väčšej efektívnosti. Taktiež sme priradili pridelené finančné zdroje, aby sme zefektívnili činnosť našej organizácie. Taktiež sme zvýšili počet účastníkov od roku 2009 z 2000 na takmer e, viac ako 6000 v rokoch 2011 a 2012 sme zaznamenali prvé kroky um, virtuálneho vyučovania. Máme takýchto tried virtuálneho vyučovania čoraz viac. Čo sa týka priamej zodpovednosti CEPOLu, to je jeden z hlavných e, e, ťažkosti za posledné roky e, a taktiež e, na to poukazuje Európsky parlament vo svojom kontakte s Cepolom. to sme zaznamenali výrazný pokrok e, v tejto priamej zodpovednosti. Môžeme si formovať, že v roku 2012 Cepol um, vykonal 14 auditov za posledné 3 roky celkovo. Teda my sme v tomto jednou z najdisciplinovanejších agentúr. a Veľmi radi vás môžeme informovať, že všetkých 14 externých auditov potvrdilo, že um, agentúra CEPOL je v súlade s um, platnými pravidlami a že funguje na základe platných predpisov. A čo sa týka eh, základnej filozofie fungovania, eh, tu sa zameriame najmä na koherentnosť. Náš prístup je eh, plne začlenený do prostredia fungovania inštitúcií. Agentúra plne spolupracuje s kolegiom komisie, s radou a s ostatnými agentúrami spoločenstva, tak aby e, naša činnosť bola relevantná, aby sme e, sa zameriavali na tie hlavné hrozby, ktoré e, sa vyskytujú v oblasti regionálneho zločinu štokholmského programu a taktiež vnútornej stratégie bezpečnosti. CEPOL sa zúčastňuje kontaktnej skupiny na úrovni Rady pre spravodlivosť a vnútro a taktiež schôdzi, ktoré sa zameriavajú na školenie a vzdelávanie. Čo sa týka spolupráce medzi Europolom a CEPOLom na záver ešte, nikdy sme nemali takú úzkú spoluprácu ako za posledné roky. Môžeme sa plne spoliehať na profesionálny prístup Europolu v oblasti určovania obsahu učebného plánu v oblasti boja proti rôznemu zločinu a taktiež nového politického cyklu a, a tých viac ako 800 školiteľov, ktorí sa zúčastňujú nášho um, školacieho programu. E, okrem iného sú tam aj 40 experti, ktorých poskytuje Europol. Dva mandáty týchto dvoch agentúr nie sú úplne totožné. Celé portfólio e, CEPOLu, ktoré sa e, zamrieva na 100 osôb, pri, pričom 30 osôb je vyšlenený na cezhraničné aspekty a aspekty organizovaného zločinu a tých 70 tohto portfólia sa využíva na aspekty ľudských práv, e, e, riadenie civilných kríz, leadership a tak ďalej. Medzi Europolom a Cepolom je dohoda, že v budúcnosti sa chceme zameriavať na školenie v oblasti sledovania plnenia legislatívy. Musíme sa snažiť plne sa zamerať na čoraz zvyšujúcejšie sa požiadavky na školenie v tomto smere. Musíme sa zamerať na nielen na úspory, ale musíme si uvedomiť, že investície do tohto sektora vzdelávania sú investíciami do budúcej bezpečnosti celej EÚ. Ďakujeme pekne. Teraz zostane slovo pán Vojuraj, ktorý je riaditeľom Europolu, aby predniesol svoje stanovisko. Ďakujem, pani predsedajúca. Dobrý deň. Pokiaľ ide o návrh nariadenia, niekoľko všeobecných poznámok, ak dovolíte. Ešte o tom budeme eh, diskutovať mnoho. Eh, Europol eh, je ochotný spolupracovať s týmto výborom v najbližších mesiacoch, najmä s pánom spravodajcom v priebehu rokovania o tomto veľmi významnom nariadení z komisie Europol je rozhodne za hlavnými princípmi, ktoré sa týkajú zefektívnenia fungovania Europolu, taktiež zlepšenie právnej priamej zodpovednosti voči parlamentu a taktiež zachovať čo najvyššiu úroveň ochrany údajov, aby sme zabezpečili um, efektívne fungovanie a riadenia tomto smere je e, viacero veľmi zaujímavých e, návrhov v oznámení komisie, ktoré sa uberajú týmto smerom, najmä pokiaľ ide o zlepšenie operačnej efektivity agentúry, ktorá e, sa musí vysporiadať s čoraz komplikovanejším a zložitejším prostredím organizovaného zločinu viac ako kedykoľvek predtým, čo sa týka ochranných ustanovení, tie je potrebné preskúmať podrobnejšie. Niektoré návrhy prinášajú úplne nové prvky a dosť výrazné zmeny aktuálneho programu ochrany údajov. V tejto chvíli naše um, systémy fungujú veľmi dobre. Musíme zabezpečiť, aby takéto zmeny eh, by v praxi neviedli k zníženiu efektivity fungovania celej organizácie, ale ešte budeme mať eh, celkom isté priestor diskutovať o týchto témach aj tu v parlamente, aj na rade. A čo sa týka návrhu na zlúčenie Europolu a Cepolu tu naozaj už e, vôbec nemám čo dodať v porovnaní s troma predrečníkmi. Predseda, e, ktorý tu zastupuje, e, správna rada Europolu, už predniesol stanovisko našej agentúry, ale dovolíte ešte niekoľko odborných poznámok, ktoré môžu byť konštruktívne pre celú túto diskusiu. Tak ako už povedal pán riaditeľ Bampy, je dôležité podporovať prehlbený program vzdelávania v EÚ. Isté, že môžeme hovoriť o rôznych riešeniach. Nemusí to byť len formou zlúčenia Europolu a Cepolu. Ale rozhodne chápem, že komisia vo svojom návrhu vychádza zo zvyšovania efektívnosti e, vzdelávania v oblasti sledovanie plnenia právnych predpisov aj na úrovni policajnej akadémie. Ešte stále nemáme presný prehľad o tom, um, ako by mala prebiehať táto spolupráca. Uh, dennodenne uh, musíme uh, u nás v Európole presviečať vyšetrovateľov, že nielen majú poznať Europol, ale majú využívať jeho prínos v rámci plnenia opatrení spolupráce na úrovni dodržiavania legislatívy, teda musíme zvyšovať osvetu v členských štátoch o činnosti Europolu a jeho prínose. Ako som už povedala, e, tu sa núkajú rôzne štruktúralne možnosti, ako to zabezpečiť. Súhlasíme s pánom e, pán Fim v tom, že naše dve agentúry spolupracujú veľmi dobre aktuálne. Prispievame zhruba 30% kurzom, o ktorých hovoril pán Banfi, či by sa dali zabezpečiť lepšie synergie, ak by došlo k zlúčeniu, už e, možno by došlo k istej mere racionalizácie, ale čo sa týka e, samotného zlúčenia, ak sa teda napokon schváli, je potrebné veľmi pozorne stanoviť pravidla zlúčenia, najmä čo sa týka dopadu na zdroje, ktoré má k dispozícii Europol, tak ako už naznačil e, náš riaditeľ správnej rady nesmieme pripustiť e, navýšenie úloh Europolu bez toho, aby sa pričlenili e, Europolu aj príslušné zdroje. Čo sa týka praktických aspektov takéhoto zlúčenia, e, ak sa teda schváli takéto zlúčenie, v praxi by sme museli zvážiť aj iné otázky, napríklad dostatok priestoru v hlavnom sídle Europolu podľa aktuálnych eh, výpočtov by to možno bolo možné, ale je to úplne na hranici eh, našich priestorových možností. Eh, v praxi by som to mohol načutovať. Napríklad máme 850 ľudí, táto je kapacita našich priestorov. Aktuálne máme 728 osôb, ktoré sídlia v našej budove, ale je tam viacero voľných miest e, predpokladáme, že na konci roka budeme na úrovni zhruba 750, 760, teda ide o zhruba 100 voľných miest, ktoré by boli k dispozícii v našom sídle. Na základe návrhu komisie e, zhruba 54 nových e, pracovných miest by sa malo vytvoriť na úrovni CP3 a 40 na úrovni CEPOLu teda bude to naozaj na hranici e, zrealizovateľnosti, čo sa týka tejto priestorovej kapacity. No a ešte, aby som um, zopakoval to, čo tu už zaznelo, uh, musíme zabezpečiť, aby sme zachovali plnení hlavných úloh eh, Europolu, síce eh, spolupracovať s členskými štátmi. Musíme teda veľmi presne vyhodnotiť, aký dopad by malo takéto možné zlúčenie s CEPOLom, aby sme eh, sa predovšetkým nevzdialovali od našej hlavnej úlohy. Musíme mm, zabezpečiť, ak by došlo k takémuto zlúčeniu, aby to bolo jednoznačným prínosom pre celé spoločenstvo a nie naopak. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán Waltenholzer sa prihlásil a potom ďalší. Nech sa páči, Jozef. A my zatiaľ napíšeme, kto ďalší sa prihlásil do diskusie. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ehm, diskusia je to naozaj veľmi jedinečná. Na jednej strane ide o Europol, o legislatívu, ktorá ehm, mala prísť už dávno. Veľmi ma teší veľký optimizmus spravodajcu, že sa nám to možno podarí stihnúť ešte v tomto funkčnom období. To by bolo naozaj nevyhnutné, pretože význam Europolu je veľmi veľký a ak má priniesť skutočnú európsku pridanú hodnotu, eh, tak aby občania naozaj vedeli, či Europol funguje dobre, eh, znamenalo by to zvyšenú bezpečnosť a aj e, pozitívne vnímanie občanov e, e, tohto orgánu. Preto je táto legislatíva teda veľmi významná. Ja vnímam pozitívne, že Europol bude podliehať parlamentnej kontrole Európskeho parlamentu, že sa to celé vylepší, že sa vylepší naša spolupráca. Nebudem tu teraz zachádzať do podrobností. A považujem za dôležité aj to, že ochrana údajov bude mať pripísanú veľkú pozornosť. Sú tu rôzne úvahy, ktoré sú veľmi dôležité. Ehm, čo sa napríklad týka posúvania údajov ehm, medzi členskými štátmi na základe kritérií. Toto všetko musí samozrejme mať pod ohľadom Európsky spolumocnenec pre ochranu údajov a musíme to vnímať ako celý balíček. Je tu viacero vecí, ktoré by sme mali splniť čo najskôr. E, čo týka napríklad eh, dohôd medzi Európskym parlamentom a Europolom. Eh, tieto by sa mali uzavrieť čo najskôr. Nechápem celkom presne, prečo, keď už máme takéto časové meškanie, aby som to povedal jemne, eh, v tejto rámcovej legislatíve, že sa odrazu k tomu pripája ďalšia doplnková problematika, o ktorej sa síce dá diskutovať, dá sa vždy hovoriť o zlučovaní agentúr, dá sa hovoriť o veľkých úsporách, to áno, ale musíme si vypočuť eh, aj stanovisko príslušných eh, eh, zúčastnených strán, pretože pre mňa je ich stanovisko naozaj veľmi dôležité, aby sme zabezpečili nezávislosť týchto orgánov. O to udivujúcejšie pre mňa je, že pod týmto veľkým časovým tlakom ešte doplňame celú túto tému o ďalšie body. V debate to podľa mňa vytvára problémy, ktoré by sme inak vôbec nemali teda v zásade by podľa mňa bolo lepšie oba tieto legislatívne akty poňať e, samostatne. A isté, že vnímať otvorenie aj alternatívu zlúčovania týchto dvoch agentúr, môže to byť veľmi rozumné, zmysluplné, ale dá sa o tom hovoriť aj niekedy neskôr a nie práve v tejto chvíli. Teda dosť ma to udivuje. Aj preto, že si myslím, že celá vec e, e, by sa mala vyriešite čo najskôr, pretože je to v nás všetkých. Ďakujem. Ďakujeme pani Matiu, nech sa páči, a potom aj mnohí ďalší. Chcela by som vás požiadať, aby ste sa obmedzili na zhruba 1,5 až 2 minúty, aby dostali priestor všetci. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je mi naozaj veľmi ľúto, že som nemohla sa vypočuť všetkých rečníkov, aj keď som bola vlastne jednou z tých, ktorých sem pozvali. Je to veľmi dôležitá téma, ale žiaľ, niektorí z nás museli hlasovať v výbore Krym o inej veľmi dôležitej správe. A celkom ste budem informovaná o tom, čo tu zaznelo v tejto diskusii do posiaľ k Europolu. Isté, že musíme zabezpečiť jeho nezávislosť. Europol eh, odvedol naozaj obrovské množstvo práce. Eh, to vie najlepšie napokon sám pán Wainwright vie, ako veľmi výrazne prispieva jeho agentúra k bezpečnosti všetkých našich občanov. To je veľmi dôležité, na tom sa zhodneme. Europol isté, že bude musieť sa rozvíjať a vyvíjať, pretože keď čítame správy, ktoré sú k dispozícii, ktoré sa dostávajú k nám do výboru, sú niekedy dosť dramatické a naozaj vám musíme prideliť viac zdrojov ďalej k CEPOLu. Vieme, pán Banfi, aké máte za sebou výsledky, pretože um, sú správy, ktoré, uh, ktorými sa zaoberal výbor Libe aj výbor Kokobu a myslím si, že je dôležité, aby táto agentúra ostala nezávislá, pretože CEPOL a Europol spoločne sa navzájom doplňajú. A podľa mňa je potrebné predovšetkým zachovať vašu nezávislosť. Teda, aby som nadviazala na to, čo povedal pán Wayne Wright, Isté, že chápeme potrebu rozpočtových eh, škrtov, to platí pre všetky európske inštitúcie a aj národné inštitúcie. Možno teda by sa mohli dosiahnuť úspory na úrovni majetku a nenutelnosti. A možno by sme mohli nájsť riešenia, týchto problémov nejakým iným spôsobmi. Vieme, že pán spravodajca je otvorený, aj my sme otvorení e, rôznym formám riešenia e, návrhu komisie, ale táto myšlienka úplného zlúčenia podľa mňa nie je úplne ideálnym riešením ani pre Európsky parlament, ani pre občanov a ani nie pre potreby vzdelávania našich policajných zložiek. Ak chceme naozaj zabezpečiť že táto agentúra, ktorá bude čoskoro e, musieť e, plniť požiadavky 28 členských štátov, aby naozaj mohla fungovať v budúcnosti, No už keď sa pozeráme na prvú štúdiu e, komisie, takto zlúčenie by bolo úplne najhoršou alternatívou. Musíme nájsť také riešenie, ktoré splní požiadavky Európskej komisie, ale ktoré taktiež zachová nezávislosť Europolu a Cepolu. Podľa mňa takto najviac najlepšie zabezpečíme dostatočnú mieru bezpečnosti našim občanom. Ďakujeme. Pani Ernst. Ďakujem. Treba si položiť otázku, čo vlastne chceme eh, dosiahnuť týmto novým nariadením o Europole. Eh, môžeme si predsadať eh, rôzne veci, ale musíme si uzrejmiť, o čo nám vlastne ide. Chceme efektívnejšiu a transparentnejšiu policajnú spoluprácu. To je jasné. Um, nemôžeme sa predsa uzatvárať, ani my sa o to nesnažíme a preto je potrebné položiť sa otázku, či e, má zmysel takéto zlúčenie. Podľa mňa nie, pretože mandát e, Europolu e, by sa mala rozšíriť, museli by sme potom hovoriť o, aj o tom mandáte, alebo potom skonštatujeme, že vzdelávanie policajných zložiek nie je také dôležité a že to postačí na tej úrovni 30 ďalej. Druhá vec, ktorá podľa mňa je dôležitá pre našu skupinu, my nechceme vytvárať žiadne čierne e, skrinky. Europol je takouto skrinkou, respektíve najväčšou svojho druhu. A preto otázky ochrany údajov sú v tomto smere mimoriadne dôležité. Neustále spomínate nariadenie z roku 2001, to je sice veľmi pekné a zaujímavé, ale musíme sa zamerať e, aj na nový balíček e, ochrany údajov. A podľa mňa toto úsilie nie je dostatočné. Podľa mňa toto nariadenie e, sa môže podporiť až keď sa posunie ďalej balíček ochrany údajov. Na to nám to naozaj veľmi záleží, pretože to bude mať veľmi výrazný dopad na tú druhú oblasť. A ďalej zastupkynia komisie sa vyjadrila, že sú za to, aby všetky správy, ktoré dostáva Európsky parlament, boli sprístupnené. To je naozaj vynikajúce. Ja sa len chcem opýtať, čo to presne bude znamenať. Čo by to znamenalo napríklad so SWIFTom? V predchádzajúcej diskusii sme sa dozvedeli, že Europol je napríklad proti zverejňovaniu takýchto správ. Aspoň teda do veľkej miery sú to e, utajované správy. Zmení sa podľa vás niečo na tomto alebo nie? My by sme rozhodne boli za e, plnú transparentnosť e, v oblasti ochrany údajov. Toľko zatiaľ z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Kinga Gál, nech sa páči. Myslím, že informácie, ktoré sme sa vypočuli, boli naozaj veľmi zaujímavé. Ďakujem vám všetkým za to, že ste nám ich poskytli. Všetkým nám veľmi záleží na zvyšovaní efektívnosti policajnej spolupráce v Európe. Občania vedia, aké sú možnosti spolupráce, respektíve ak nevedia, je potrebné informovať. Ešte, že Europol musí mať dostatočné zdroje k dispozícii, aby mohol plniť svoj mandát. Ale taktiež si myslím, že ak je potreba podpory efektívnej spolupráce policie, tak predovšetkým je to potrebné v oblasti vzdelávania a školenia, pretože na tom závisí akákoľvek ďalšia budúca spolupráca. Ak niečo teda funguje a funguje dobre a je to efektívne, tak naozaj nechápem, prečo by sme mali skúšať nejaké iné modely, ktoré, ako sme sa jasne dopočuli, nie sú vôbec 100% overené. Nevieme si byť istí, či budú fungovať. Teda ja si nemyslím, že takéto zlúčenie by bolo vhodnou alternatívou. Súhlasím s predrečníkmi, ktorí sa vyjadrili, že by to bola možno tá úplne najhoršia možnosť zo všetkých. Ak teda niečo funguje a ak funguje dobre, mali by sme to zachovať v súčasnej podobe a podporovať toto fungovanie naďalej a nesnažiť sa spôsobovať problémy e, tam, kde nie sú. Ďakujeme pekne. Ešte dvaja rečníci vystúpia, e, Sivi Guillaume a pán Albrecht. A potom by som rada sa zapojila do diskusie aj ja sama. E, ďakujem pekne, naozaj len veľmi rýchlo. Už tu toho zaznelo naozaj mnoho. Ale je dosť zvláštne, že diskutujeme o týchto témach dnes do poludnia. Spomenuli sa tu veľmi e, zaujímavé témy. Ale mal by sme sa zamerať aj trošku na prístup e, k tejto našej e, diskusii. Pretože keď si položíme otázku, či e, táto navrhovaná alternatíva zlúčenia by naozaj priniesla zvýšenie efektivity, tak odpovedne nie je jednoznačná, pretože ak e, tu ide predovšetkým o peniaze, Peniaze sú hlavnou motiváciou a myslím, že by sa mohli nájsť aj iné riešenia možných úspor a nie e, takéto zlúčenie. Nemyslím si, že by sme sa mali zamerať výlučne na toto zlučovanie ako hlavnú tému dnešnej diskusie. Nemali by sme stráčať, strácať e, z pohľadu ani iné formy spolupráce a iné možnosti riešenia problémov v budúcnosti a zlepšenie spolupráce týchto agentúr. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Albrecht. E, ďakujem, pani predsedajúca. E, ďakujem aj všetkým zúčastneným. Ako už povedala pani Matiu, aj ja sa musím ospravedlniť za to, že som prišiel neskôr kvôli hlasovaniu o e, stredobej správe vo výbore Krym. Aj tam sa zameriavame na budúcnosť našej spolupráce v týchto oblastiach, teda organizovaný zločin, otázka dohľadu nad Europolom. Toto všetko sú veľmi relevantné témy aj v tejto diskusii. Chcel by som sa najskôr vyjadriť k otázke ochrany údajov. Toto je samozrejme veľmi dôležitý prvok nariadenia o Europole a v mojom vnímaní Europol získava svoju dôveru aj z veľmi silných, asi nastavených pravidel ochrany údajov. Keď sa snažíme eh, zosilniť eh, pravidlá výmeny informácií medzi policajnými orgánmi eh, v Európe, musíme zaviesť spoločné a jednotné normy ochrany údajov v Európe. Preto nemôžeme vnímať naredenie Európol oddelenie od smernice ochrany údajov, ktorú sa pár teraz zaoberáme. A preto chcem vyzvať všetkých nás, aj vás, aby ste naozaj trvali na tom, aby členské štáty sa dohodli na spoločne záväzných normách v priebehu riešenia tejto smernice. Myslím, že je to totiž hlavný predpoklad a tak to vnímame mimochodom všetci my, tieňoví spravodajcovi, je to predpoklad toho, aby sme schválili túto smernicu ešte predtým, ako pristúpime k posilňovaniu výmen informácií aj čo sa týka činnosti Europol, pretože policajné orgány a členské štáty musia mať dôveru v e, systémy iných členských štátov a musíme teda preto zaviesť tieto e, záväzné spoločné normy. Teda snažím sa spoločne pracovať na skombinovaní týchto dvoch oblastí. To je totiž podľa mňa hlavný predpoklad ďalšieho pokroku. A myslím, že za parlament môžem povedať, že my na tom budeme rozhodne trvať. A ešte posledná veta prepášte, že som trošku dlhší, ako ste nás vyzvali. K CEPOLu súhlasíme s kolegami. My naozaj vnímame pridanú hodnotu nezávislej štrucie ako CEPOL. Čo sa týka posilnenia Europolu aj z rozpočtového hľadiska, to by som rád eh, upozornil, eh, že je to samozrejme priorita v našom rozpočte. A ak míňame stovky miliónov na inteligentné hranice alebo ochranu osobných údajov. E, Isté, že e, sú to efektívne minuté peniaze aj na spoločné pravidla vyšetrovania a e, činnosť Europolu. Ďakujeme pekne. Ak dovolíte, ešte v mojom mene by som rada prednesla niekoľko poznámok. Vidíte, že tu vidíme dve dobre fungujúce inštitúcie, a máme na stole návrh, ktorý je veľmi dôležitý pre nás všetkých a je dôležité taktiež uzavrieť to čo najskôr ešte pred koncom funkčného obdobia. Vidíme, že táto myšlienka zlúčenia, ktorá nebola príliš dobre pripravená, nám teraz komplikuje našu prácu. Nevypočula som si žiadny argument, ktorý by hovoril v prospech tohto zlúčenia v priebehu dnešnej diskusie, ktorá uh, presiahla trošku hodinu. Nebolo to totiž dobre pripravené a jediný argument možných úspor ani nie je dostatočne presvedčivý. Myslím teda, že by sme mali upustiť od tejto myšlienky zlučovania, aby sme sa posunuli čo najskôr ďalej vpred s týmto legislatívnym návrhom, aby sme to uzavreli čo najskôr, keďže tu ide o veľmi dôležité aspekty z hľadiska ochrany údajov a iných tak aby sme e, efektívnili činnosť Europolu. Teda bola by som rada, keby sme o týchto témach diskutovali aj naďalej. Teraz by sme dali slovo spravodajcovi, aby to zhrnul ešte predtým, ako uzavrieme e, tento bod a potom pôjdeme ďalej na našom programe. Nech sa páči, máte slovo, pán spravodajca. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Skutočne si naozaj cením správy, ktoré vypracovali CEPOL a Europol na úrovni predsedov správnych rád a tiež na úrovni riaditeľov. A prvá pripomienka, ktorú mám po tom, čo ste povedali, je celý rad argumentov, ktoré sú proti zlučenie týchto agentúr. A väčšina týchto argumentov má, je veľmi rozumných a mohli by sme to zhrnúť tak, že obe agentúry sú účinné. Taktiež uznávame, že je potreba zlepšiť ešte túto účinnosť a taktiež sa dá, zdá byť logické, že pokiaľ rozumným spôsobom fungujú tieto agentúry oddelenie, tak e, sa nebudeme púšťať do takéhoto dobrodružstva zlučovania, pokiaľ to má neistú budúcnosť. No a tie dôvody sa tu nezdajú byť ani príliš pevné, a to z dvoch dôvodov. Ani v súvislosti s ušetrením nákladov, pretože nie je dokázané, že to povedie k ušetreniu prostriedkov, a taktiež neisté, že by to viedlo k zlepšeniu koordinácie a spolupráce medzi agentúrami, pretože momentálne všetko funguje v poriadku. Na druhej strane taktiež článok 88, tam jeho uplatňovanie to je pochybné a myslím si, že potrebujeme nejaký pádnejší právny argument, než len ten, že by sa to dalo použiť v prípade akéhokoľvek iného článku. No a naozaj si cením všetky, práce všetkých aktérov úsilie riaditeľa Europolu, komisie. No a sú tu dve veci, o ktorých by som chcel hovoriť. Chcela by sme sa aj s kolegami nad tým zamysleli. Poprvé, vieme, že budúci rok na jar sa budeme musieť pozrieť na to, či sme proti zlúčeniu a budeme musieť nájsť nové cesty. Rob práve hovoril o tom, že jeden z problémov, ktoré tu sú, je pro- problém priestoru. A chcel by som poďakovať kolegom za ich pripomienky, aj kolegom z, zo skupiny socialistov, aj z EPP, aj z ostatných skupín. Ďakujem za pripomienky spravodajcovi od socialistov. Myslím si, že si tu zbytočne komplikujeme život týmto hypotetickým zlúčením. A súhlasím s Veronik Matie, jej sa nepáči tá myšlienka absolútneho zlúčenia, preto by sme mali zvážiť iné alternatívy. A pani Ernst sa pýta, či je to nejaký dôvod pre takéto zlúčenie. Pani Ernst a pán Albrecht majú rovnaké obavy. A síce, či by sme mali podriadiť všetky tieto otázky, ktoré súvisia s ochranou údajov v nariadení Europolu, či by sme to mali zosúľadiť so širším kontextom diskusie v parlamente, kde spravodajcom pán Albrecht. Toto sa teda týka ochrany údajov. Kinga Gall hovorí o dôležitosti policajnej spolupráce v Európe a hovorí niečo, čo je evidentné. Pokiaľ tá spolupráca funguje, tak netreba nič meniť. No a už budem končiť, pani predsednička. Komplikácie, ktoré by spôsobilo zlúčenie. Nezaznel tu žiadny argument, ktorý by podporil myšlienku zlúčenia. Musíme sa pozrieť teda na tú ochranu osobných údajov, ale nesmieme zabúdať, že tu hovoríme o agentúre, ktorá má zaručiť bezpečnosť. Takže toto bolo písmeno A, a potom bude nasledovať B, C, D a tak ďalej, až konečne dospejeme k písmenu Z a uzavrieme celú túto záležitosť. Ďakujem za spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem aj našim hosťom. Budeme pokračovať v práci na tomto legislatívnom návrhu. Ďakujem všetkým a máme tu ešte jeden bod na programe, takže sa rozlúčime a potom budeme pokračovať. Eh, Takže, ako som povedala, ešte máme na programe jeden bod. A hovoríme tu o správe pani Somerovej a týka sa to dohody medzi EÚ a Tureckou republikou a radmi si s neoprávneným pobotom, pobytom, takže prosím Renáte, eh, ujmi sa slova a zhrň obsah svojho stanoviska. Máme tu pána Lučiana Francesca za komisiu s nami. Ďakujem tým, ktorí ste zúčastnili predchádzajúce diskusie. A teraz už pani Somer, ujmite sa prosím slova a dúfam, tí, ktorí sa nebudete zúčastňovať nasledujúce diskusie, tak prosím, choďte sa porozprávať von a nechajte nás ešte pracovať na poslednom bode programu, pretože tlmočníci čo skoro odídu. Takže pani Somer, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcela dnes predstaviť správu, ohľadom radmisie osôb. My nemáme žiadny konkrétny eh, časový harmonogram. Všetko to bude záležať od podpisu tejto, od podpisu tejto dohody. Takže medzi tým sa budeme zaoberať týmto spisom a som rada, že sme sa dnes k tomuto bodu dostali. O čo tu ide? Už v novembri 2002 sa Európska únia a Turecko dohodli, že započnú rokovať rokovania o readmisii osôb s neoprávneným pobytom a toto by viedlo teda k navráteniu osôb, ktoré pricestovali do EÚ bez povolenia. 8 rokov neskôr, 14. januára 2011, boli uzavreté ukončené rokovania a dohoda v júni minulého roku bola parafovaná. Súhlas Európskeho parlamentu s touto dohodou je povinný, potrebný. Ide tu o veľmi dôležitú dohodu pre Európsku úniu, pretože všetci vieme, že pozemná cesta z Turecka do Grécka je v súčasnosti hlavnou trasou pre ilegálnych pristahovalcov do EÚ. A samozrejme, prostredníctvom dohody o redmesí osôb by sme boli schopní stlmiť takýto prítok ilegálnych pristahovalcov. Táto dohoda by mala zaviazať strany k readmisii svojich štátnych príslušníkov. Hovoríme tu o osobách e, taktiež, ktoré sú príslušníkmi tretich krajín alebo bez štátnej príslušnosti a nemajú povolenie. Táto dohoda bola zatiaľ len parafovaná a podmienkou pre podpísanie dohody bolo vypracovanie cestnej mapy k vízovému, vízovému i liberalizácii situácie v EÚ. Európska komisia e, vyhovela predbežne tejto žiadosti Turecka a vypracovala cestnú mapu v súvislosti s vízovou liberalizáciou, ale toto bolo previazané s žiadosťou o administratívne reformy v Turecku. Po, má sa tiež posilniť spolupráca pohraničných e, síl a taktiež toto teda tieto podmienky spolu všetky zároveň, vzájomne súvisia a sú previazané. Táto dohoda o readmisii je pre EÚ samozrejme dôležitá preto, že to prispeje výrazným spôsobom k stlmeniu toku ilegálnych imigrantov, taktiež to prispeje k lepšiemu boju proti kriminalite, taktiež proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Taktiež by to prispelo k lepšiu situácie v členskom štáte Grécko. Európska únia Turecku vyšla v ústrety vypracovaním týmto akčného plánu a myslím si, že Turecko teraz musí slúbiť to, čo splnilo a podpísať dohodu o readmisii osôb. Avšak nový postoj Turecka je teraz taký, že, že bude odsúvať ratifikáciu dohody tak dlho, dokiaľ EÚ zavedie konkrétne pravidlá pre facilitáciu víz pre tureckých občanov. Myslím si, že by sme sa nemali e, nechať zahnať do kúta. Posledná správa o pokroku ale zdôrazňuje, že Turecko žiadnym spôsobom neakceptuje integritu Európskej únie. A ukazuje sa to napríklad eh, v odmietaní cyperského predsedníctva eh, v druhom po semestri roku 2012. Turecko nadalej nie je pripravené eh, uznať Republiku Cyprus za samostatný štát a Európska únia ako taká, teda nie je uznaná v celej svojej integrite. Turecko taktiež odmieta splniť svoj, eh, svoj eh, prísľub, že akceptuje protokol k dohode medzi Európskym hospodárskym priestorom a Tureckom. A taktiež správa o pokroku preukazuje deficity pri dodržiavaní základných práv, ako sú napríklad ľudské práva alebo právo slobody tlače, taktiež e, náboženské práva, náboženská sloboda nie sú tam dodržiavané tak, ako v EÚ. No a Turecko zatiaľ nesplnilo ani jedno e, kodanské prístupové kritérium a posledný vývoj v tejto krajine podkopáva konštruktívny dialog s Európskou úniou. A preto je správne, že európska strana podmienila vypracovanie akčného plánu s prísnymi kritériami, pretože je to postupný proces, ktorý má dlhodobé výhľady. No a čo sa týka tureckej strany, tak tá stále váha, napriek tomu, že sme prislúbili, že vypracujeme tento akčný plán, tak váha s ratifikáciou dokumentu tejto dohody. Chcú nás zahnať do kúta a chcú si vyrokovať to, že budeme musieť konkrétne najprv presadiť e, tie vízové pravidla. Ja si myslím, že je toto nepriateľné. Turecko musí dodržať svoje záväzky a E, podpísaním dohody o redmasí osôb by Turecko vyslalo pozitívny signál smerom k EÚ. Nede len o to, že EÚ bude profitovať z tejto dohody, pretože to bude prínosné aj pre tureckú stranu. Táto dohoda totiž je ďalším krokom na ceste k vízovej liberalizácii a je to dôležitý míľnik v približovaní sa aj Európskej únie. Okrem toho Turecko taktiež obdrží technickú a finančnú podporu e, pri e, posilňovaní svojich policajných pohraničných e, síl, takže bude podporované v tomto smere z európskeho rozpočtu. Taktiež je dôležité, že až do doby vstupu do platnosti a implementácie dohody súčasne platné bilaterálne dohody so všetkými členskými štátmi zo strany Turecka musia byť implementované neobmedzeným spôsobom. No a súhlasím, alebo odporúčam Európskom parlamentu, aby súhlasil s touto dohodou, s podpísaním tejto dohody, napriek tomu, že presné dôsledky sú ešte vo hviezdách, pretože sú tu mnohé bilaterálne dohody, medzi Tureckom a jednotlivými členskými štátmi, kde boli určité problémy po dobu viacerých rokov. Takže si myslím, že Rada ministrov by taktiež mala jasne ukázať stanovisko voči Turecku a odporúčiť, aby táto dohoda o radmisii osob sa bez ďalších prieťahov podpísala. No a už som to povedala na úvod pokiaľ Turecko nepodpíše túto dohodu, tak nemôžeme súhlasiť s podpísaním tejto dohody, pretože je dôležité o tejto správe ešte hovoriť a byť pripravený na tú situáciu, ktorá nastane, až Turecko podpíše dohodu. Ďakujem za túto veľmi jasnú prezentáciu v tejto kontroverznej záležitosti. A dôležitosť tejto záležitosti je, dosť je potvrdená aj tým, že mnohí poslanci sa teraz hlasia o slovo. Je vás sedem, takže by som vás chcela požiadať, aby ste nehovorili dlho, pretože ináč nám dojde čas. Takže najprv pani Bosko, prosím, len na chvíľu, pokiaľ vám to nevadí, tak ja vám potom po minúte zamávam, aby ste odozdali slovo inému rečníkovi minúta, to je dosť krátka doba, pretože spravodajkyňa hovorila dlho, aj by som na to chcela zareagovať. Dobre, takže máme tu dohodu o prístupe kandidátskych e, krajín. Všetky tieto krajiny majú dohodu o liberalizácii víz z EÚ. Myslím si, že dôležité, aby to tak bolo aj v prípade Turecka, ale dôležité je to, aby sme tu mali readmisnú dohodu, ktorá bude fungovať. Nechceme mať nejaký dokument, ktorý vstúpi do platnosti bez toho, aby boli učinené príslušné prípravy, pretože toto by znamenalo viac problémov než v súčasnosti v súvislosti s ilegálnym pristahovalectvom. Turecko už malo takúto readmisnú dohodu a sú to naozaj veľké problémy. Takže si myslím, že by sme mali zaručiť situáciu, z ktorej budú profitovať obe strany, pretože v opačnom prípade to nebude fungovať. Je dôležité, aby táto readmisná dohoda bola prínosná pre všetky strany. Keď sa pozrieme na súčasnú situáciu v Turecku, tak máme tam 5 príjímacích centier, dostávame mnohé stiažnosti zo strany mimovládnych organizácií, že toto nestačí. A obávam sa, že toto ovplyvňuje ochotu Turecka pri rokovaní o readmisii osôb, e, ktoré sú príslušníkmi tretich krajín. Takže toto potrebujeme doriešiť. Myslím si, že všetci chceme, aby Turecko prijalo späť svojich ilegálnych imigrantov. To je účelom tejto readmisnej dohody. Takže to je dôležité. Myslím si, že by sme sa mali pozrieť na to, čo urobíme v prípade nejakých extrémov. Máme tam e, hranicu Turecka so Sýriou napríklad, jeden taký extrémny prípad. Takže ďalej by som chcela zdôrazniť pozitívny vývoj situácie, ako napríklad memorandum o porozumení medzi Tureckom a Frontexom. Toto povedie k vytvoreniu spoločného e, prostredia pre spoluprácu v otázkach e, ilegálneho pristahovalectva. No a potom tu bola jedna obava, predovšetkým zo strany mimovládnych organizácií, že členské štáty by mohli zneužívať túto radmyslnú dohodu, aby posielali tureckých pracovníkov späť do Turecka, pokiaľ sa nepodarí e, predlžiť pracovné povolenie. Ale títo pracovníci e, majú k dispozícii pravidlá v rámci e, prístupovej dohody, takže myslím si, že tieto nebudú dotknuté. Myslím si, že je dôležité podpísať dohodu, ale mali by sme riešiť aj konkrétne problémy. Ďakujem. Pani Grisbeck, jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takže naozaj v rýchlosti. Podporujem prístup pani spravodajkyne, pokiaľ ide o zásadný e, postup. Nesúhlasím však s tým, ako e, štrukturovala svoje argumenty, keď hovorila o súvislostiach redmisnej dohody. Mám k tomu politické pripomienky. Prvá poznámka. Európska komisia nás pravidelne informuje o redmisných dohodách, ktoré e, platia a o ktorých sa v súčasnosti diskutuje. Napriek tomu stále si myslím, e, že nedostávame dostatok informácií o ochrane e, tých osôb, ktoré sú predmetom redmisie, najmä v súvislosti s dohodou s Pakistanom z roku 2010. Takže stále som veľmi znepokojená a opakujem otázku, ktorú som formulovala predtým. Nemôžeme jednoducho povedať, že zabezpečíme readmisiu e, a zabudneme na to. Podľa mňa to nie je v súlede s, e, so zásadnými princípmi únie. A takisto ešte jedna vec, ktorá ma znepokojuje, súvisí to s tým, ako Turecko e, realizuje reformu súdnictva otázku slobody e, e, médií. Organizácia novinári e, bez hraníc popisujú Turecko ako najväčšiu väznicu pre novinárov, najväčšiu väznicu na svete. A ešte jedna politická poznámka. Samozrejme, treba riešiť otázku víz pre Turecko, pre celú Európu, musíme zabezpečiť náležitý dialog na základe reciprocity a vzájomného e, e, respektu. Turecko je jedinou kandidátskou krajinou, eh, voči ktorej sme neliberalizovali hm, vízový režim. Ostatné kandidátske štáty mali eh, z toho určitý prospech, mám na mysli Ukrajinu a Moldavsko. Domnievam sa, že je dôležité začať dialog a na základe e, vzájomnej úcty e, treba e, zahrnúť do toho vedeckú, prepač, občianskú spoločnosť novinárov a podobne. Obávam sa, že máme k dispozícii iba 20 minút a nemôžeme tak podrobne hovoriť o tak komplikovaných otázkach. Pani Ernst, nech sa páči, jedna minúta. Tri veci pani Zomber, No čo vlastne chcete dosiahnuť? Chcete uzavrieť e, dohodu s nejakou krajinou e, a úniou? E, správne hovoriť o tom, že je tu príliš veľa dohod a zároveň sa stiažujete, že Turecko neprispieva k riešeniu že hovorí e, o tom, že sa to e, musí podmeniť e, liberalizáciou vízového režimu. Ale otázka redmisie to je jedna vec, ale mm, podmenenie to liberalizáciou vízového režimu to je veľmi pekelné. Chceme uzavrieť dohodu naozaj s Tureckom, ktorá nechce to ratifikovať čo chceme to urobiť nejako preventívne, to je e, veľmi také neisté. E, Turecko naozaj nie je e, modelom demokracie. Je to naozaj veľmi odvážne tvrdenie. Viac, vo viacerých prípadoch sa porušujú ľudské práva alebo otázka politiky voči Cypru. Naozaj treba e, e, e, položiť otázku, čo s tým máme vojnu v Syrii, máme desiatky tisíc utečencov, máme príslušníkov iných štátov alebo ľudí bez občanstva, pôjde o veľké počty ľudí, ktorých budeme chcieť odsunúť späť do Turecka. A v Nemecku oficiálne e, podľa odhadov máme 10 e, e, tisíc ľudí, ktoré treba podrobiť readmisii. Myslím si, že treba pozvať vysokého predstaviteľa pre utečencov a naozaj zorientovať sa, o čom tu hovoríme, o akých počtoch a už potom hovoriť o dohodách a podobne ako spravodajkynia mali by ste sa e, e, zasadiť e, o to, aby sme tu mali aj predstaviteľov Vysokého komisára. Ďakujem veľmi pekne. Máme ešte jedného tieňového spravodajca, pána Klejsa. Poprosím vás, aby ste sa predsa zmestili do jednej minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že pani spravodajkynia správne povedala, že Turecko je e, najdôležitejšou tranzitnou krajinou, pokiaľ ide e, legálnu migráciu do únie, čiže je najvyšší čas, aby sme mali takúto redmisnú dohodu medzi úniou a Tureckom. Myslím si, že by bola veľkou politickou chybou na strane e, inštitúcií únie, pokiaľ by sme spájali readmisnú dohodu e, s e, liberalizáciou vízového režimu, pretože títo dve veci navzájom vôbec nesúvisia. V prípade iných krajín takéto väzby, takéto väzby existovali, ale Turecko je osobitný prípad. Najmä keď prihľadneme na obrovské počty nezákonných e, pristahovalcov, ktorí nám, k nám prichádzajú cez Turecko. Je nepriateľné, že Turecko nás vydiera a odmieta podpísať redmisnú dohodu, pokiaľ e, sa nedosiahne dohoda v otázke e, liberalizácie vízového režimu. Myslím si, že mali by sme sa e, postaviť proti takémuto vydieraniu, pretože to napokon môže vyústiť do situácií, kde sa nebudú rešpektovať príslušné pravidlá a Turecko napokon dostane liberalizáciu vízového režimu bez toho, aby splnila príslušné kritéria. To by bolo precedencom. E, musíme sa tomu e, stoj čo stoj vyhnúť. V opačnom prípade vznikne paradoxná situácia. Na jednej strane budeme mať readmisnú dohodu v prípade nezákonného presťahovalectva, na druhej strane ešte zhoršíme situáciu, pretože poskytneme liberalizáciu výhodu režimu. Ďakujem pekne. Pani Flotter, jedna minúta. Nuž, jedna minúta úplne povedaná. Uh, úprimne povedané nestačí. Ocenil by som predsa len viac e, času, najmä pretože som predsednička e, parlamentného výboru Európska únia Turecko. Je to naozaj e, zložitá diskusia. A pani Zomerová posúdila situáciu v Terecku, pripravila správu o dosiahnutom pokroku. Je to celá záležitosť migrácie a to ešte viac eh, komplikuje situáciu. Počuli sme stanovisko Frontexu, eh, hovorili sme o tom, že pristahovalci eh, prechádzajú pozemnou hranicou z Turecka do Grécka. Napokon dostávajú sa do Unii cez, cez Bulharsko, cez námorné hranice. Takže táto záležitosť už nie je až taká aktuálna. Vyvstáva otázka, či naozaj chceme eh, to tlačiť až na hranu osahu s Tureckom. Lebo Turecko má naozaj veľké problémy aj so sírskymi utečencami. A, a, a Turecko prijalo 400 tisíc utečencov zo Sýrie. Myslíte si eh, naozaj, že to E, najvhodnejší okamih riešiť e, záležitosť readmisie, keď máme e, tak veľa sírskych utečencov, ktoré sa dostávajú do Terecka. Ide aj politickú slušnosť o správne načasovanie. A podľa mňa t, tento okamih nie je najvhodnejší na to, aby sme vyjednavali readmisnú dohodu s Tureckom. Samozrejme, je to na pozadí e, stálych e, e, diskusí o readmisných dohodách, o všeobecnosti dohod, o diskutujeme, vyjednávame s Tureckom, neobsahuje akékoľvek zlepšenia a nezabudajme, že aj komisia posudzuje príslušné dohody Zdá sa, že nemáme e, dobré výsledky z hľadiska monitorovania a e, zistovania, e, či osoby, ktoré boli predmetom redmisie, nie sú náhodou obeťami porušenia ľudských práv. Sú tu problémy s cestovnými dokladmi. Je tu pochybnosť o tom, či európsky dokument Lese Pase je postačujúci je možné, že by e, e, redmisný e, výbor, ktorý by mal pôsobiť v tejto oblasti, ešte mm, sa neujal svojich plnomocí. Nemáme ani parlamentnú kontrolu. Čiže celá táto záležitosť je mimoriadne komplikovaná. Navyše, A napokon nemyslím si, že sa spravodlivým spôsobom zaobchádzame s Tureckom a e, podľa mňa to nie vylepšuje imidž únie v Turecku. E, Turecko žiada o pomoc e, pri riešení problémov s utečencami, snaží sa kontrolovať migráciu a rešpektovať práva migrantov. Existuje aj predvstupový nástroj. Napokon sa vynakladajú prostriedky na vybudovanie piatich eh, zadržovacích centier, namiesto toho, aby sa prostriedky eh, použili na iné účely. Čiže sú tu eh, mimoriadne dôležité veci, ktoré treba preskúmať. Už končím, naozaj končím, ale ide o veľmi dôležité veci, ktoré treba riešiť. Bohužiaľ nemáme mikrofón, nepočujeme. Chápem, že je to veľmi komplikovaná záležitosť, nemáme dostatok času, mm, je to sporná vec, ale musíme dodržať eh, mm, časový harmonogram. Chápem, že vy ste spravodajkynia Terecku, radi by ste prispeli eh, eh, viac. Pán Defilites, jedna minúta, poprosím vás a potom pán Karlian, a potom musíme ukončiť rozprávu. Ďakujem pekne e, pani spravodajkyňa, ne, e, pani predsedničke, nebudem uh, hovoriť dlho, nebudem opakovať sa. Chcel by som zablahoželať pani spravodajkyni, pani Somer, za to, že nastolila také dôležité otázky. Mali by sme posunúť Turecko bližšie k Európe. Pani Zomer poukázala na to, že Turecko nerešpektuje územnú celistvosť Európskej únie Ehm, ehm, napríklad to nerobilo počas cyperského predsedníctva. Otázka znie, pokiaľ ehm, Turecko nerespektuje tu je cyperské predsedníctvo, či bude aplikovať toto e, e, e, po podpísaní voči všetkým 27 členským štátom, alebo nebude rešpektovať voči Cypru. Musím povedať, že Turecko nezakonne aj bez akéhokoľvek logického zdôvodnenia poskytuje víza občanom tretich štátov, aby vstúpili na územie Severného Cypru, potom títo ľudia prekračujú e, hranice, e, e, zelenú líniu a idú do Európskej únie. Pani Keller, posledná rečnička. Ďakujem pekne. Nebudem opakovať to, čo sa povedalo o otázke liberalizácie vizového režimu, to je jednoznačné. Naozaj je tu potreba zbaviť sa týchto víz v prípade všetkých štátov Mali by sme to maximálne e, zjednodušiť alebo e, zrušiť vízový režim. Ale chcel som povedať, e, že stanovisko parlamentu hovorí o tom, že nehovoríme o nezákonných pristahovalcov, ale mm, neupravenej migrácii. Chcel by som pokázať na to, že Nehovoríme tu o správe o pokroku e, e, voči Turecku, ale o dohode, o redmisnej doho- e, dohode. Nemali by sme sa venovať rôznym iným cieľom. Myslím si, že v oblasti reformy súdnictva dosahlo sa značný pokrok. Nemali by sme hovoriť iba o negatívnych veciach. Prečo chceme poslať späť ľudí, ktorí hľadajú v nás ochranu. A už pani Flamber e, e, hovorila o všetkých e, právach, ktoré sa musia dodržovať vo vzťahu k Turecku treba zdôrazniť právo na azyl, azylový systém Teraz e, sa situácia trošku zlepšila po novom e, zákone e, o migrácii, ale nie je to skutočný systém, azylový systém, ktorý neposkytuje podporu uchádzačom azyl a práve preto by sme nemali podpisovať túto dohodu. Chcela by som požiadať pani Somer, aby naozaj veľmi stručne zhrnula, reagovala na tieto pripomienky. Nemyslím si, že ide o poslednú rozprávu o tejto veľmi komplikovanej, zložitej záležitosti. Poprosím Prosím vás o stručnosť a potom pôjdeme ďalej. Ja, vielen Dank. Ich kann es wirklich... Ďakujem pekne, ja naozaj môžem byť veľmi stručná. Ja ako spravodajkňa mám možnosť v odôvodnení vyjadriť sa k pozadiu celej témy a vysvetliť, prečo som za to, aby e, sme podporili túto dohodu o readmisii. E, názory na Turecko sa veľmi líšia aj tu v našom výbore, aj v celom parlamente a ja sa vyprosím e, takéto urážky ako od predsedničky delegácie pre e, Turecko. Neviem, či to iba tak prešlo v tlmočení, ale bolo to dosť nehorázne takéto slova na moju adresu. Som veľmi rada, že e, žijeme v demokracii a mám možnosť vyjadriť svoj názor slobodne. A fakty sami za seba hovoria, že hovorím správne veci, respektíve, že píšem správne údaje vo svojej správe. Teda okolnosti a život Turecku je naozaj dosť um, zlý. E, keď chcete predkladať pozmeňovacie návrhy, tak by to vlastne e, bolo len, e, aby sme hlasovali proti, respektíve aby sa, sme sa zdržali dohoda samotná je obsahovo už vyjednaná, ob, obsah sa už nebude meniť. Ide tu len o podpis a o náš súhlas alebo nesúhlas. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Je mi naozaj veľmi ľúto, že musíme uzavrieť eh, bod eh, aj napriek tomu, že sme nerozsiahli dohodu. Takže ešte máme na programe jeden eh, bod a síce ochranu fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom ich vyšetrovania, odhaľovania osôb alebo stíhania na účely výkonu trestných sankcií a tak ďalej. Ide o druhú e, rozpravu o tejto téme. Najskôr by som dala slovo pánovi Druzasovi, ktorý je spravodajcom, aby zhrnul aktuálnu situáciu a budeme sa snažiť využiť ten čas, ktorý máme ešte k dispozícii, aby sme to v krátkosti prebrali aj s ostatnými poslancami a možno aj s komisiou a s radou. To naozaj bude majstrovský kúsok priebehu 10, respektíve maximálne 15 minút. Ďakujem pekne, budem veľmi stručný, tak aby sme nestrácali príliš veľa času. Chcel by som e, sa na úvod ospravedlniť, že som požiadala odklad e, diskusie. Ako viete, z pravidla k tomu pristupujeme ako k balíčku na spolu s e, smernicou, ale žiadam vás o pochopenie Máme za sebou ortodoxnú Veľkú noc. Je to naozaj veľmi významný deň a preto vám chcem poďakovať za to, že ste to na programe trošku posunuli a odložili. V krátkosti by som vás informoval o tom, že schôdze tie vyspravodajcov prebiehajú hladko. Už sme prerokovali dosť rozsiahlú časť smernice a činnosť na schôdzach tých spravodajcov pokračuje ďalej efektívne. Našim cieľom a prioritou je zosúľadiť smernicu s nariadením o ochrane údajov. A práve preto musíme trochu koordinovať našu činnosť na schôdzach tým spravodajcov vo veci nariadenia, pretože niektoré výsledky z týchto schôdzí môžeme potom prebrať aj na schôdze o smernici. Myslím, že táto koordinácia pokračuje veľmi dobre aj s pomocou Jana Albrechta a ostatných. V tomto kontexte všetko naše úsilie a naša práca dosahovať eh, kompromisy do veľkej miery zohľadňuje poradenstvo Európskeho orgánu na ochranu údajov a taktiež článku 29, eh, respektíve pracovnej skupiny. Na základe článku 29 my sa na nich do veľkej miery spoliehame, na ich eh, odborné znalosti. Jan Albrecht ma včera informoval, respektíve informoval už vás a celý výbor, že rozsah um, tejto úlohy je naozaj obrovský. Zdá sa byť prakticky nemožné uzavrieť eh, túto činnosť do stanovenej lehoty. Hovorili sme eh, od samotného počiatku, že termín je to veľmi ambiciózny. Chceli sme, aby hlasovanie prebehlo do konca mája vo výbore. Myslím, že Jan Albrecht už včera uviedol, že to nebude reálne, budeme musieť odložiť hlasovanie, ale budeme sa zo všetkých síl snažiť urýchliť e, túto našu prácu, tak aby sme to uzavreli a aby hlasovanie prebehlo ešte pred letnou prestávkou. Teda myslím, že to je dosť reálny termín. Ešte jednu minútku, ak dovolíte, k našej obľúbenej téme smernici ochrane údajov. Ten tzv. balíkový prístup. Eh, viete, že obťažujem kolegov s touto témou eh, vo všetkých svojich vyhláseniach a vystúpeniach. Žiaľ, budem tak musieť urobiť eh, opäť raz, pretože sú tu niečo viac než len dohady, že napokon predsa len na rade je blogujúca väč- menšina ktorá chce vylúčiť verejný sektor z nariadenia a začleniť všetky aspekty verejného sektora do smernice. A dopočul som sa, že pán Nemec a nepochybne aj dnes zopakuje tie isté slova, že uviedol, že to zníži štandardy a normy ochrany našich občanov v súlade s platnosťou predchádzajúcej smernice, teda musíme k tomu pristupovať naozaj veľmi seriózne. A preto by som chcel kolegov informovať e, o tom, že sme prerokovali na schôdzach spravodajcov a prijali sme aj rozhodnutie, keďže je e, celá škála rôznych nástrojov v oblasti boja proti trestnej činnosti. E, vyžadovalo by si to spoločné a podľa možnosti aj dosť silné normy ochrany údajov. Mm, je to predmetom dosť komplikovaných postupov tu v parlamente, napríklad EU-PNR dohoda. Tu už prebehlo hlasovanie vo výbore, ale napríklad balíček o prene špinavých peňazí, ktorý sa práve dostal do parlamentu. Ďalej balíček o Europole, ten čakáme každú chvíľu v parlamente. Teda e, miera interoperability medzi týmito nástrojmi a smernicou, ktoré regulujeme, je e, dosť značná. Teda spoločná dohoda tenových spravodajcov, mm, že tu som si dovolil zaslať list predsedníctvu výboru LIBE, koordinátorom, aby sme preskúmali možnosť prepojiť schválenie nástrojov, ktoré som spomenul, s pokrokom a možno aj schválením samotnej smernice. Myslím teda, že z politického hľadiska by sme toto rozhodne mali zvážiť, aby sme vyslali eh, to nevyhnutné nevyhnutý signál našim kolegom na rade a taktiež, eh, aby som to povedal priamo, aby sme na ne vyvíjali dostatočný tlak. Ďakujeme pekne. Kto sa hlási do diskusie, nech sa páči, Jan Albrecht. Kto ďalší sa hlási do diskusie? Dobre, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem eh, aj eh, pánovi Dimitrovi Trucosovi za jeho prácu doposiaľ. Môžem povedať, že sa snažíme naozaj postupovať spoločne vpred. Myslím, že zatiaľ sa nám to celkom darí aj vo veci nariadenia, aj vo veci smernice. Jasne to dokazuje, že je e, reálne a možné posúvať sa ďalej v rámci tohto balíčkového prístupu. Chcel by som e, taktiež zdôrazniť, e, že očakávame aj od ostatných legislatívnych inštitúcií, že budú postupovať rovnako. My vnímame potrebu takéhoto postupu, pretože sú tu jasné prepojenia. Chceli by sme lepšie prepojiť princípy, definície v oboch dokumentoch. Nemá totiž zmysel mať dve rôzne definície osobných údajov v týchto dvoch dokumentoch. Myslím, že to je nám všetkým jasné. Taktiež si myslím, tak ako sme už hovorili v súvislosti s Europolom, jasne sa ukazuje, že musíme zaviesť spoločné normy pre výmenu informácií v oblasti sledovania dodržovania plánnych predpisov, tak aby sme posilnili výmenu informácií, aby si navzájom orgány dôverovali a to bude možné len na spoločnom základe. Som veľmi eh, rád, že sa nám darí eh, už eh, nachádzať riešenia k aktuálnym problémom. Už sme sa dohodli na tej základnej štruktúre a dúfam, že to takto bude pokračovať aj naďalej, tak aby sme boli schopní uzavrieť tieto témy spoločne ešte pred letnou prestávkou. Ďakujem. Ďakujeme. Naozaj máte za sebou e, obrovský kus práce. Kornelia, ďakujeme. Najskôr spravodajcovi. Ja som tu včera nebola. A teda chcem sa poďakovať aj spravodajcovi pre nariadenie, aj pre smernicu. Je to práca, ktorá je naozaj obrovská. To sa sa či sme na rovnakej úrovni ako rada, alebo nie, či sú ochotní sa mi rokovať, alebo nie. Je potrebné povedať e, si otvorene, že sa s nami nejedná férovo, tak ako už povedal pán Druca, čo sa týka prístupu k e, verejnému sektoru, to jednoducho je nepriateľné. Našim hlavným cieľom musí byť e, presadiť balíček ochrany údajov v aktuálnej podobe a spoločne Isté, že vylepšiť ho. Ale e, presadiť to v parlamente, aby sme mali takýto celkovo schválený jednotný balík o ochrane údajov, lebo tak sa nám totiž podarí dosiahnuť pokrok. Dôležité je v prípade smernice, a tu sa musím pripojiť k predrečníkom, aby bola kompatibilná, už sme hovorili o Europole dnes ráno, Pritom e, smernica by nemala žiadny význam, ak by nebola kompatibilná s činnosťou Europolu. Isté, že žiadame o jasnosť, e, zretelnosť. E, Všetci poslanci sa v tomto zhodnú a najmä chceme, aby rada naozaj jednala čestne, pretože inak to budú zákerné hry a o to nám predsa nejde. A to nikto nechce. Dúfame, že tu nebude len boxovanie tým spravodajcov ešte by malo e, dostať slovo predsedníctvo a komisia. Uh, thank you, uh, President. Um, our Ďakujem, pán predseda. Takže my sme zaznamenali pokrok na rade v parlamente a veríme, že to povedie k dobrým výsledkom. My sme navrhli tento balíček a radi by sme videli aby tento balíček bol aj zachovaný týchto dvoch nástrojov. Čo sa týka verejného poriadku, tak si nemyslím, že diskusie ešte neskončili. Myslím si, že je dôležité vedieť, o čom presne hovorím, pretože na jednej strane máme článok 72 zmluvy, ktorý hovorí, že právo a poriadok a príslušné opatrenia sú plne v rukách členských štátov a nespadá to pod zmluvu. Na druhej strane aj na rade, aj v parlamente je konsenzus ohľadom toho, že sa nechceme vracať a zachádzať pod súčasne platné štandardy. A vylúčiť celý verejný sektor z rozsahu pôsobnosti nariadenie by bol naozaj veľký krok. Dozadu vradili by sme sa pred aký, ktoré, bolo, ktoré pochádza z roku 95. Takže si myslím, že je treba objasniť, čo presne tým myslia. Možno niečo podobné, ako máme v článku 72. Ja som nedel nejakú blokujúcu väčšinu. Myslím si, že nikto by toto nemohol vážne povedať s vážnou tvárou a tvrdiť, že tým nepodkopávame ochranu, ktorú ktorá už existuje na základe smernice z roku 1995. Takže si myslím, že by nám pomohlo ešte objasnenie v tejto záležitosti. Na tom pracujeme. No a všeobecnejšie je to tiež jasné zo systematiky zmluvy. Tento návrh obsahuje dva nástroje, pretože máme rôzne kapitoly zmluvy, ktoré sa týkajú rôznych záležitostí a chceme tam zachovať systematickosť existujúcej legislatívy. Máme tam jednu rámcovú smernicu pre trestné právo a súvisiace aktivity. A teda máme tu návrh smernice a táto logika by nefungovalo, keby sme verejné právo presunuli z jedného nástroja do druhého. Takže toto je kľúčové a samozrejme je tu aj záujem verejnosti. Toto je tiež stanovené v zmluve. Tam sa píše niečo, čo protirečí takýmto postupom. A komisia bude proti. Možno by sme nemali vyvolávať dojem, že je tu nejaká silná tendencia v tomto smere prebehla určitá diskusia a som si istý, že nájdeme nejaké rozumné riešenie vo svetle súčasného, súčasne platného akia, súčasne platnej tradície, ktorú už máme v tejto oblasti práva podou posledných desiatich rokov. Čo sa týka ostatných inštitúcií, tak komisia vždy hovorila, že ostatné inštitúcie mali podliehať zásadným pravidlám, ale máte pravdu, Teraz odchádzajú tlmočníci, takže prosím, buďte struční. Takže my chceme zaručiť, že podstata, ktorá bude nakoniec súhlasená, sa bude vzťahovať aj na inštitúcie a návrh, ktorý sme vypracovali my, z technických dôvodov sa nevzťahuje na inštitúcie, ale v zásade veci sme to už hovorili od začiatku v rámci nášho oznámenia a to je náš politický umysel a budeme spoločne s vami na tomto pracovať. Ďakujem. Pokiaľ je tu nejaká krátka reakcia od pána Gogana za predsedníctvo, tak prosím, môžete hovoriť, ale myslím si, že už nemáme tlmočenie, takže to musím urobiť bez. recall that my minister Alan Minister for Justice, made it clear in, his presentation here in January and in separately with the two rapporteurs that he respects the package approach. Um,